Okay, um... <clears throat> Vážení kolegovia, rozhodli sme sa, že ešte chvíľočku počkáme a uvidíme, že či sa nevráti viac našich kolegov z obeda. Um, je dosť zjavné, že asi tomu tak nebude. Chcela by som privítať pána komisára de Chuchta, ktorý eh, by nám mal prezentovať eh, situáciu v nadväznosti na súčasný stav rokovania o obchodnej dohode týkajúcej sa boje proti falšovaniu akta, ktorá bola prediskutovaná eh, niekoľkokrát v tomto parlamente, takže bez zbytočného zdržovania by som mu dala v podstate slovo a potom počkáme na otázky a odpovede. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, vážená pána predsedajúca, vážení členovia Chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma pozvali dnes do vášho výboru. E, naozaj e, som e, si uvedomil, že váš výbor má veľmi vážny záujem o súčasný stav, pokiaľ ide o akta a teším sa na to, že dnes naozaj táto naša konverzácia bude veľmi priama a úprimná. Ja som bol vždy veľmi tvrdým zastancom občanských slobôd a e, právneho poriadku, takže celkom určite e, chápete, že by som sa asi nejakým spôsobom nezastával nejakých dohôd, pokiaľ by vážne obmedzovali e, občianske slobody. K tomuto sa vrátim neskôr. V prvom rade mi dovolte povedať pár slov o kontexte týchto rokovaní to, čo sme e, vyrokovali v nadväznosti na aktu. Akta je dohoda, ktorá by mala zabezpečovať konkurencieschopnosť na svetových trhoch. Samozrejme, že ak chceme, aby e, ekonomika bola kompetitívna, aby bola e, naozaj konkurenčná, tak musíme vlastne isté e, zásady presadzovať. Toto je jedna z veľkých výhod. Potrebujeme isté nástroje, ktorými by sme zabezpečili, aby bola konkurencieschopná, aby tieto výhody sa uplatňovali, pokiaľ ide o naše hlavné exportné trhy. A tu ide o otázky týkajúce sa obáv e, občanov EÚ. A samozrejme, že chceme zostávať naďalej eh, tvorivými a inovatívnymi. Samozrejme, že v reáli sme presvedčení, že budeme eh, vlastne eh, ťažiť výhody z akta a snažíme sa v podstate e, patričné normy presadzovať, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, ktoré budú e, vyrovnané, vyvážené, účinné do takého účinku, že naozaj v podstate zabezpečia aj rozvoj e, rozvíjajúcich sa ekonomík, aby naozaj tieto záujmy boli patričným spôsobom obhajované na tých trhoch, Eh, na ktorých nám záleží. Toto je ten konečný cieľ, ktorý týmto sledujeme a dúfam, že všetci v podstate s týmto súhlasíte. Videli sme návrh akta minulý rok v apríli a toto vám umožnilo si overiť, že hlavné zásady, ktoré v podstate eh, viedli komisiu eh, pri týchto rokovaniach, boli e, veľmi prísne dodržiavané. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že v prvom rade cieľom akta je naozaj riešiť porušovanie práv duševného vlastníctva, pretože toto porušovanie má veľmi vážny hospodársky dopad nejde tu v podstate o nejakú záležitosť týkajúcu sa kontroly e, vecí, ktoré sú v laptopoch, respektíve v počítačoch. Ak niektorí z vás majú ešte pretrvávajúce pochybnosti, tak veľmi rád si vybočujem vašu argumentáciu a Ehm, rád sa dozviem od vás, ak si myslíte, že eh, akta budú porušovať v podstate občianske slobody. Ide tu vlastne o presadzovanie práv eh, duševného vlastníctva. Nijakým spôsobom to nebude rozširovať tieto práva, ale v podstate ide o to, aby mali ľudia možnosť presadzovať si tieto práva na súdoch a ehm, prostredníctvom internetu, cezhranične a tak ďalej. Napríklad návrhári eh, módy, ehm, skladatelia a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí sú veľmi často konfrontovaní e, s e, takýmto falšovaním mimo Európu. A samozrejme, že tieto práva musia brať do úvahy e, súčasné záležitosti, pokiaľ ide o patričné smernice a samozrejme aj patričnú legislatívu EÚ v nadväznosti na ochranu údajov a ochranu súkromia. Samozrejme, že nechceme v podstate eh, nejakým spôsobom eh, veci porušovať. Chceme v podstate sa eh, za, zasadovať za takéto práva. Pokiaľ ide o generické lieky napríklad, mnohí hovoria, že generické lieky Eh, boli častokrát zadržiavané vtedy, keď eh, mali eh, prejsť ako tranzitom krajinami EÚ. Samozrejme, že tam ide v podstate aj o konzultácie s VTO, pretože sme sa snažili vlastne isté politické záležitosti presadiť. Ak to, toto nerieši. Samozrejme, že uh, prišlo ko koncenzu v nadväznosti na tých, ktorí rokovali o akta. Akta nemôžu v podstate nejakým spôsobom zasahovať do generických liekov. Akta budú v podstate e, predovšetkým riešiť veci týkajúce sa TRIPSu, dohody o, duše, o ochrane práv duševného vlastníctva a medzi 28. júnom a 1 júlom sme e, o tomto všetkom rokovali v e, Lozar v Lokárne, ak sa nemýlim. Samozrejme, že e, sme úspešne sa zastávali práva, legislatívy, ktorá platí v EÚ, hlavne tam, pokiaľ ide o kapitolu týkajúce sa internetu, pretože v multilaterálnom rámci sme sa veci nedohodli, ale Európska únia v podstate bola inšpiráciou v nadväznosti na kompromisný jazyk, ktorý sme um, zapracovali do akta. Takéto presadzovanie práva na hraniciach je uh, veľmi dôležité a je celkom jasné, že koncenzus uh, zmluvných strán akta sme dosiahli len vďaka tomu, že to bolo odsúhlasené zo strany rôznych účastníkov tejto zmluvy. Ďalšie oblasti, o ktorých sa diskutovalo, boli sklamaním, pretože v podstate, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, tieto by mala pokrývať táto dohoda. Farmár, ktorý povedzme produkuje nejaké produkty v nadväznosti na uh, Um, geografické označenie uh, pôvodu uh, produktu a tak ďalej uh, bude týmto chránený. A len ľudia jasne presadzovali to, že v podstate by to mali byť autorské práva Pravdepodobne sa ďalšie kolo rokovaní bude konať koncom júla vo Washingtone, aj keď sa v podstate už blížime ku konečnej etape, ešte stále to vyzerá tak, že niekoľko takýchto e, kôl rokovaní bude nutných. Samozrejme, že e, z vašej strany e, ste veľmi jasne predložili isté požiadavky a bohužiaľ v poslednom kole rokovaní jedna strana sa v podstate postavila veľmi tvrdo v nadväznosti um, na um, jednostranné rozhodnutie, pretože komisia je presvedčená, že toto nie je uh, toto je kontraproduktívne a že častokrát uh, v podstate sa môžu isté uh, reči šíriť Nijaké nové ustanovenia však neboli e, k tomuto kompromisnému návrhu pridané. A tento text samozrejme predložíme Európskemu parlamentu a budete naďalej adekvátne informovaní o ďalšom vývoji. Samozrejme, že e, v súlade s mechanizmom, ktorý sme zaviedli, budeme sa snažiť e, naozaj tieto veci presadzovať. A chcem zdôrazniť, že tento text je naozaj len určený do vašich rúk. Nechceli by sme zatiaľ, aby ste v podstate tento text nejakým spôsobom rozširovali ďalej. Taká bola naša dohoda. Včerajší debriefing e, zo strany mojich zamestnancov je vlastne len príkladom e, takéhoto dialógu, o ktorý sa snažím podstate, e, za, ktorý sa snažím zaviesť medzi nami a vami. Veľmi pekne vám ďakujem, pán komisár. Zatiaľ mám jednu prihlášku, prepačte, dva, dve prihlášky, pokiaľ ide o žiadosť o, o možnosť prehovoriť. Ďakujeme pekne, ďakujem pán komisár za vašu prítomnosť a na našej schôdze a tiež za vaše informácie. Ako sme sa dozvedeli e, za posledné mesiace, úsilí získať informácie zľava aj správa o dohode akta e, po nedávnom dokumente z apríla. Nuž e, tie komplikácie sú v podrobnostiach všeobecné vyhlásenia, e, že základné práva sa budú chrániť, keď sa zachová ak Európskej únie, sa vždy objavujú v poznámke počiarov Pamätáte si možno rozhovory e, v súvislosti s Hadoby pred niekoľkými mesiacmi. E, mm. Ďalším aspektom je, že kým nebudeme mať pred sebou text, e, kde dokážeme určiť, ktoré, ktoré alternatívy sa schválili na rokovaniach, budeme rokovať iba teoreticky. Na základe toho, čo však doposiaľ vieme, rád by som vám položil otázku, keď ste hovorili o hraniciach a naplňaní duševného vlastníctva týchto hraníc. Je podľa vás vylúčené, že hraničné orgány budú mať právo mm, preveriť laptopy, iPody cestujúcich a podobné zariadenia, alebo či budú nejaké pravidelné e, kontroly prebiehať takéhoto druhu v súlade s akta? To je prvá otázka. Druhá otázka, to, že akta nás nezavezuje aplikovať e, e, právo trikrát a dosť, teda tzv. právo hadoby, Vyzývalo by to najmä súkromné firmy, aby prijali také opatrenia, aby chránili samých seba proti možným rizikám s tým vedomím, že akta, tak ako v minulosti, navrhuje možno aj v poznámkach počiarov, že hadobie práva budú možnosťou, eh, aby takéto práva sa nesťahovali na súkromné firmy. Inými slovami, ak súkromná firma eh, nebude takto pokrytá v dohode akta, ak to však nebude priamo zakázané, tak tiež eh, ja na to, aby som zachránil svoje imanie, ak som najmä malá firma, svoju zodpovednosť, právnu zodpovednosť, e, napríklad by som sa chránil proti porušeniu práv duševného vlastníctva, možno bude musieť sledovať e, správanie pri sťahovaní obsahov z internetu na to, aby som chránil e, svoje vlastníctvo. Ja si teda myslím, že to nie je celkom jasné. Ak tá nezavezuje k aplikácii práva a doby ani to neumožňuje. Dúfam, že vyjednávači budú úspešní a podarí sa im zabezpečiť, aby takéto náznaky v dohode textu neboli. Ešte je toho veľa, čo by sa dalo povedať, avšak nebudem hovoriť zbytočne teoreticky. Tešíme sa na eh, predbežnú verziu. Eh, Teraz to chcete zverejniť, ako viete, my všetci odchádzame, teda zrejme v septembri budeme mať príležitosť sa s tým bližšie oboznámiť, možno to už bude príliš neskoro. Avšak eh, v tejto chvíli už skutočne nemám žiadne iné konštruktívne návrhy, toľko teda dve úvodné otázky. Eh, myslím si, že neskôr tých otázok bude viac, keď budeme mať lepší prehľad. Eh, ďakujeme pekne, Stavros. Súhlasíte, pán komisár, aby sme zobrali niekoľko otázok v bloku? Pani Keller, ďakujem pekne. A ja by som sa chcela pridať eh, k tým obavám, ktoré to zneli z úst kolegu. rada by som tiež zdôraznila, že uznesenie Európskeho parlamentu nielen vyzvalo k tomu, aby boli sprístupnené dokumenty, ktoré sa týkajú aby to bolo sprístupnené len pre poslancov Európskeho parlamentu, ale aj pre širokú verejnosť. Zatiaľ to nie je k dispozícii. Ja sa teda chcem opýtať, ktorá strana je proti takémuto zverejneniu a prečo táto strana nebola proti takémuto zverejňovaniu v prvom kole a či bude naďalej tomu a proti tomu, aby sa tento nový návrh zverejňoval. Budeme čakať, máme aprílovú verziu a potom už nič. Veľmi ťažko sa nám vyhodnocuje, aký dopad bude mať táto dohoda a jej jednotlivé kapitoly. Pre nás by bolo veľmi užitočné, keby sme získali externú podporu a to nemôžeme získať, ak nebudú tieto dokumenty zverejnené. Doposiaľ komisia nevykonala žiadne e, štúdie dopadu, čo sa týka vplyvu jednotlivých ustanovení, napríklad na prístup k liekom alebo na transfery technológií. Neustále hovoríme o tom, aké dôležité sú klimatické zmeny, ďalej zmiernenie ich dopadov, čo všetko treba robiť Chceme zdôrazniť aj transfery technológií, chceme vedieť, e, aký dopad budú mať dohody akta na e, tieto aspekty. Viem, že to malo vplyv. Where is the, the proof for that it won't happen? Because I mean, this is all very legal. Možno to znie teraz nereálne, ale ja vidím, že už teraz sa ukazuje, že tie informácie nie sú, sú tam obmedzenia e, vo zvyšnej miere, ako boli v minulosti. Mám teraz dosť veľké pochybnosti, sú tam celé pasáže, ktoré sú dosť veľkým obmedzením, čo sa týka prístupu k generickým liekom. Veľmi ťažko sa však vyhodnocuje, nemáme žiadne dopadové štúdie, nemáme zverejnený text. Komisia len opakuje, že to nebude mať vplyv, už e, to je veľmi milé, ale hovorili sme predsa aj o Swifte a neskôr sa ukázalo, že komisia nehovorila celkom pravdu vo všetkých prípadoch. Ehm, potrebujeme dopadové štúdie, potrebujeme zverejniť tieto dokumenty a zaujímalo by to predovšetkým tie strany, ktoré boli proti. Okrem toho, čo sa uvádzalo, a síce, že chceme ehm, ubezpečenie o tom, aby ochrana údajov ehm, tiež umožnila prístup k liekom, nepomáha, že sa to spomenie niekde na niektorej strane vyhlásenia o ľudských právach. Nie, my tam chceme mať konkrétne formulácie. Plánujete takéto formulácie a ako presne, ako to chcete zabezpečiť v tomto texte? Toľko teda z mojej strany a ja sa už teším teraz, e, že čo najskôr budeme mať k dispozícii text. Ďakujem pekne, pán Enču. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som položil dve otázky. Má už komisia nejaký konkrétny dátum, keď zavedie pokuty za nedodržiavanie práv duševného vlastníctva? Pretože nezabúdajme, že e, sociálno-ekonomický vplyv takéhoto zákazu je obrovský. Bolo by podľa mňa nepriateľné, ak by sme zvažovali takéto závažné porušenia a miešali to aj s takými menšími trestnými činmi, pretože niektoré takéto opatrenia majú napríklad vplyv na verejné zdravie, či už ide o falšované lieky alebo súčiastky do motorov, do vozidiel. Ako chcete zabezpečiť, že sa to nebude miešať eh, s závaznejšími trestnými činmi, ako napríklad piráctvo na internete? Poskytovateľia prístupu na internet by mali nezodpovednosť e, za to, čomu sa venujú ich užívateľia, ich klienti. Ak nebudú dostatočne filtrovať internetové siete, tak by mali nezodpovednosť, pretože inak je tu riziko a musíme e, sa vyhnúť porušovaniu slobody vyjadrovania sa. Dobre tak dáme slovo komisárovi, aby odpovedal na naše otázky. Um, first of all, what uh, concerns the border checks, uh, can I... Čo sa týka otázky hraničných kontrol, uh, či to dokážeme garantovať, nuž aj toto bude taká všeobecnejšia odpoveď tiež na otázku pani Keller. Tie záruky v zmluve, v dohode, e, žijeme v právnom systéme. Ak niečo zákon nezakazuje, tak je to povolené. To je tvrdenie, ktoré sa týka všetkého. Môže sa aplikovať aj na hraničné kontroly. Áno, v tomto zmysle môžem garantovať, že sa na hraniciach nebudú preverovať laptopy ani iPody cestujúcich. V roku 2003 eh, colné nariadenie Európskej únie eh, hovorí o tom, že cestujúci nebudú podliehať eh, kontrolám, ak nepôjde o nejaké rozľahlé dopravné operácie, colníci nemajú čas e, ani, ani priestor, ani možnosti e, preverovať každého jedného cestujúceho, hľadať drogy a iné pašované možné tovary. Isté, že pán Lambrini si uvedomuje, že toto je nielen súčasťou dohody akta, je to súčasťou európskej legislatívy je to e, súčasťou vecného práva, zatiaľ čo hmotného práva, zatiaľ čo akta je procesné právo. Teda preto to nevidíte v texte akta. Dohoda akta sa týka postupov a dodržiavania postupov. Nejde o to, čo e, môžeme vynútiť, o to, ako pretože to je súčasťou eh, hmotného práva Európskej únie. Napokon eh, zaznelo to aj v príklade. Či to bude podporovať eh, alebo odrádzať tých, ktorí porušujú právo duševného vlastníctva, nuž skôr alebo neskôr aj tento sektor bude čeliť prístupu trikrát a dosť. A v žiadnom prípade akta to zatiaľ nezakazuje. Otázka však e, si e, nutuje odpoveď, e, ktorá je rovnaká. Sú štáty, kde už platí tento princíp trikrát a dosť, napríklad vo Francúzsku. Isté, že to sa dohodou akta nezmení. Je tam na členských štátoch, aby oni sami rozhodli a v správnom čase aj Európska únia bude musieť prijať takéto rozhodnutie. Pretože aj Európska únia by mohla prijať legislatívu v tomto zmysle, e, či bude aplikovať tento princíp trikrát dosť alebo nie. Isté, že nie je vylúčené, že Európska únia tiež príjme legislatívu, bola by to hmotná legislatíva. Teraz to na európskej úrovni neexistuje, ale na národnej úrovni to existuje, napríklad vo Francúzsku. To znamená, že dohoda akta bude nástrojom na dodržiavanie takto pravidel, ale napríklad Belgicko nemá takéto pravidlo. To znamená, že sa to v Belgicku nedá vynúcovať, pretože neexistuje právny základ pre takýto postup v belgickej legislatíve. Takto treba, treba k tomuto pristupovať. pani Keller. Ktorá strana je proti zverejňovaniu? No už e, nie je ľahké vám e, to jednoducho povedať, ale keď sa pozriete na to, čo mu došlo v minulosti, to ľahko to zistíte napokon aj sama. Celkom iste to nie je Európska únia. Pozrite sa na to, čo sa udialo v minulosti a automaticky nájdete odpoveď na túto vašu otázku. Avšak e, e, za týchto okolností platí, že nemôžeme zverejniť tento text e, verejnosti. V tejto chvíli však už je zverejnený a celkom ľahko si ho môžete prečítať. Čo sa týka vašej otázky o generikách, nie, nebude to mať na to vplyv. Mimochodom, na hraniciach boli isté problémy s generickými liekmi, pretože colné orgány chceli e, vynúcovať dodržiavanie e, práv duševného vlastníctva. Európska komisia veľmi jasne uviedla, že to môže e, platiť iba pre tie preverky, kde nedochádza k falšovaniu tovaru. Isté, že falšovanie liekov nie je v žiadnom prípade e, dobrý a správny postup. Predaj falšovaných liekov na internete e, často sú to placebo lieky a často sú dokonca nebezpečné Nebude to mať však v žiadnom prípade vplyv na generické lieky. Povedali sme to jasne aj indickým orgánom, že sa ubezpečíme, aby k tomu v budúcnosti už nedošlo a preto nechápeme, prečo odrazu sú tu žiadosti o pripomienkovanie. Veľmi jasne sme povedali indickým orgánom, okrem iného je to aj v dohode o voľnom obchode, o ktorej rokujeme s indickou stranou teda nebude sa to tejto oblasti týkať. Lieky, ktoré chránia patenty, to je mimo sa pôsobnosti dohody akta. Či sme vykonali dopadové štúdie, Nemyslím si, že štúdie dopadu by boli nejakým spôsobom užitočné. Komisia neprekročí rámec aký komunitér. My vychádzame zo štúdií e, zo smernice roku 2004 o dodržiavaní práv duševného vlastníctva a tiež z návrhu z roku 2005 o dodržiavaní práv duševného vlastníctva. Tento ešte stále nebol schválený a okrem toho sme aj zvážili závery štúdie OSD o dopade falšovaných eh, tovarov a pirátstva z roku 2008. Tieto štúdie vyhodnocujú ten sektor hospodárstva a eh, vyhodnocili hodnotu na zhruba 250 miliárd eh, amerických dolárov. Je to v hodnote HDP desiatich krajín teda pirátstvu e, digitálnych obsahov sa venuje množstvo štúdií. Aj tak ešte by sme potrebovali špecifické štúdie dopadu. No mimochodom, aj z vašich úst som pochopil, že tie dopadové štúdie, ktoré by ste vy videli radi, nie sú takéto, ale iné. To sa týka hospodárskeho dopadu, ktoré máme k dispozícii. Vy by ste boli radi, keby sme vypracovali štúdie o materiálnom, o hmotnom dopade Myslím si, že by to neriešilo problém, pretože dohoda akta sa týka procesného práva. Môžeme teda urobiť štúdiu o hospodárských vplyvoch. Takéto štúdie sú už v dispozícii, ale v podstate to nič nezmení na obsahu dohody akta. Možno niektorí by sa presvedčili, že je dôležité získať takúto dohodu, pretože hospodárske záujmy sú veľmi dôležité. Mm, pán Enšu, obávam sa, že som nepochopil vašu otázku. Isté je to moja chyba, ale naozaj som nepochopil, čo ste chceli povedať svojou otázkou. Ešte predtým, ako sa k tomu vrátim, už v úvode som spomenul, že ešte stále sú dosť veľké nezhody mm, v téme akta medzi rokujúcimi stranami a jedným z kameňov úrazu je aj to, že väčšina vyjednávacích strán chce chrániť eh, autorskú známku pre výtvarné diela nie sú ochotné to pripustiť pre dizajnerské výrobky a zemepisné označenia. Mm, toto je však akási hranica. Ak sa nám nepodarí presadiť aj dizajn a zemepisné označenia, tak skutočne si kladiem otázku, e, aký význam, aký pozitívny význam bude mať táto dohoda aby som vám uviedol príklad, nedávno sme rokovali o dohode o voľnom obchode so Strednou Amerikou a chceli sme, aby zemepisné názvy boli chránené a dospeli sme k záveru, vlastne sme zistili, že Američania vo svojej dohode so Strednou Amerikou chránia viacero obchodných známok, ale iba obsah týchto známok. známok je to v podstate to isté, čo my nazývame zemepisným označením. Tieto obchodné známky sú už chránené, už e, nemôžeme chrániť tie isté e, známky my, či už to nazveme zemepisným označením alebo obchodnou známkou. Oni v podstate označujú tento pojem e, obchodnou známkou a chránia to isté, ten istý obsah. Myslím si, že to už sú náznaky pokritectva a toto je pre mňa skutočne hranica. Napokon tento názor zdieľa celá komisia. E, Členské štáty sa ešte zamýšľajú, oslovíme e, orgány Spojených štátov, že jednoducho to im neprejde. S týmto nebudeme súhlasiť. Možno ešte budeme môcť rokovať o tom, do akej míry by to bolo možné pokryť, e, ktorých krajín by sa to týkalo, ktoré krajiny by boli nielen by mohli, ale by museli aplikovať aj e, ochranu zemepisných označení, ale jednoducho to prenechať otvorené a zadnými dvierkami to označiť tento pojem obchodnou známkou. Podľa mňa to je jednoducho neférové, nevyrovnané a v každom prípade e, sa tomu budeme v rokovaní ešte venovať. Pýtali ste sa tiež, či sa k tomuto dostanete ešte pred opätovným otvorením parlamentnej činnosti koncom augusta, začiatkom septembra. Nuž. Ak dôjde k nejakým eh, udalostiam po letnej prestávke, pretože koncom júla bude ďalšie kolo rokovanie. V každom prípade vás budeme informovať o novom vývoji. My teda nezatvárame naše kancelárie počas leta, avšak myslím si, že začiatkom nového parlamentného roka situácia bude rovnaká ako aj teraz. Nemyslím si, že by sme dosiahli ten prielom počas tejto letnej prestávky práve z tých dôvodov, ktoré som uviedol, že existujú skutočne zásadné rozpory v názoroch medzi vyjednávajúcimi stranami, najmä čo sa týka toho, aké druhy práv duševného vlastníctva by mali byť chránené v súlade s dohodou akta. Možno pán Ašu by mohol vysvetliť, e, čo myslel svojou otázkou, pretože ja som skutočne pochopil. Um, pán Lambrinidis e, žiadal o slovo aj pán Albrecht, ale napriek tomu, že nás tu nie je mnoho, predsa len vás chcem požiadať, aby ste boli čo najstručnejší. Prosím, pán Anžu, mohli by ste vysvetliť, e, čo ste chceli povedať eh, svoju otázku. Eh, mňa by zaujímalo, či v eh, tomto zozname právnych opatrení, s ktorými sa počíta, tie osoby, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, sú vystavené trestnoprávnym sankciám a či sa pri tý, v tomto trest, eh, v tomto sankčnom režime eh, prihliada na jednej strane na eh, farmaceutické produkty a na druhej strane na iné tzv. neškodné produkty, ako sú napríklad pesničky alebo podobne. Čiže máme tu teda dva rôzne typy trestných činov. Na jednej strane sú to také napríklad ako je, sú falošné, falšovanie liekov alebo na druhej strane strane je to nelegálne sťahovanie pesničiek. Um, the, uh, the, the... Pokiaľ ide o sťahovanie uh, z internetu, tak uh, rozhodne musí ísť o veľký rozsah ale pokiaľ ide o falšovanie liekov, dokonca aj v malých množstvách, to môže byť niečo veľmi nebezpečné. Tu nejde iba o falšovanie, ale aj o ohrozenie verejného zdravia. A v tomto prípade majú colné orgány nielen právo, ale aj povinnosť si to overiť, či takéto nebezpečné produkty sa dovážajú alebo nie. A ja si dovolím tvrdiť, že je dobré, že dokonca aj menšie množstva sa kontrolujú bez ohľadu na to, či sú chránené patentom alebo nie. Ale keď nedochádza k, ke, keď neobsahujú tieto lieky nejaké nebezpečné látky bez ohľadu na to, či e, sú nebezpečné alebo nie sú nebezpečné, alebo či sú vo veľkom množstve alebo v malom množstve, myslím si, že v každom prípade ide ide o vážny problém, keď si ľudia kupujú lieky cez internet, e, lebo tieto e, látky môžu byť nebezpečné. Ako sa to presadzuje a právne vymáha, to samozrejme zostáva ešte urobiť, ale je to zásadná vec, že by sme nemali umožniť, aby sa nebezpečné látky dovážali na európsky trh, na naše územia. A myslím si, že toto je naozaj veľký rozdiel rozdiel. Um, uh, ďakujem, um, pán Lambrinidini, uh, ale len stručne, prosím. Uh, pán komisár, ja vás nechcem nejako zaťažovať podrobnostiami, ktoré poznáte, ale najmä ide o to, že prečo je tak, táto otázka taká citlivá. Ako viete, rokujúce krajiny e, vykonávajú obrovské, teda sú vystavené obrovskému lobizmu zo strany predovšetkým e, príslušných odvetví e, filmového priemyslu a podobne. A e, toto je niečo, čo nemôžeme podceňovať. Tu nikto e, nespochybňuje potrebu ochraňovať práva duševného vlastníctva, ale nemôžeme sa pozerať na svet 21. storočia očami 19. storočia. Internet je e, našou každodennou realitou a mnohí ľudia namiesto toho, aby hľadali nové spôsoby v tomto novom svete, ako zabezpečiť eh, primeranú ochranu t, e, autorov a e, vlastníkov e, duševný, práv duševného vlastníctva, tak sa robí, používa sa nástroj, ktorý nás vracia dozadu. Uvediem príklad. Mohli by ste mi povedať, aký kompromis sa dosiahol v súvislosti s komerčným využívaním možnosti sťahovať si dohody predchádzajúcom texte sa hovorilo, že aj sťahovanie, ktoré nevedie k žiadnym finančným ziskom, sem patrí. Ešte stále je to súčasťou dohody akta aj v novom znení, alebo vy ste tieto e, komerčné využitia e, obmedzili len na tých, ktorí na tom získavajú veľké finančné výhody, alebo ďalší príklad. Eh, eh, existovala možnosť, že eh, ISP mali povinnosť poskytnúť spoločnostiam, ktoré vlastnili práva duševného vlastníctva, mená, tých, ktorí si stiahovali tieto produkty. E, patrí to sem alebo nie? A e, hovorí sa dokonca aj o tom, že povinnosti ISP 7 podľa ktorých e, iné súkromné spoločnosti musia byť informované o príslušných aktivitách jednotlivcoch. Čiže mňa by zaujímalo, aké povinnosti zakotvuje najnovšia verzia dohody v súvislosti s povinnosťami ISP. Ďakujem. Posledná otázka. Áno, pani predsednička. E, ja by som sa chcel vyjadriť k trom veciam. Poprvé, Myslím si, že treba veľmi jednoznačne povedať, že uznesenie Európskeho parlamentu hovorí, že my si želáme, aby akta 2 bol zredukova bola zredukovaná len na ten kľúčový záujem, ktorým sú opatrenia proti falšovaniu. Mne sa zdá, že porušovanie práva duševného vlastníctva e, a autorských práv, to nie je oblasť, ktorú by sme my týmto chceli upravovať, pretože podľa mňa ide o falšovanie trhov a prepáčte, falšovanie produktov a nejde tu o len presadzovanie práv duševného vlastníctva. To je niečo úplne iné. A my si tu musíme uvedomovať e, to, čo tu uviedol parlament vo svojom uznesení a pre nás je úplne jasné, že pokiaľ e, akta presiahne e, aký spoločenstva, nedosiahne väčšinovú podporu. A toto je jasne uvedené aj v našom uznesení a treba na to vopred poukázať. To takisto znamená, že keď hovoríte napríklad o mechanizmoch E, e, sú tu isté, vstupuje sem telekomunikačné odvetvie, ktoré má svoje silné poistky a v rokovaniach e, o akta nie je možné odkazovať na vlastné rozhodovanie orgánov E, na národnej úrovni, pretože táto oblasť je upravená aj v legislatíve spoločenstva. Všetky rozhodnutia teda musia byť s touto legislatívou v súlade a e, my nechceme, aby došlo k jej porušovaniu. A nakoniec e, skutočne tu ide o základné práva a ide tu aj o zásady právneho štátu. Čiže je to e, citlivá otázka, keď hovoríme o opatreniach, o povinnostiach ISP, ako aj o nejakých e, sankciách. Ide tu totiž o oblasť, kde parlament musí zasiahnuť, pokiaľ ide o nové opatrenia nové nariadenia a bolo by lepšie, keby sa to robilo všetko odznova, namiesto toho, aby sme e, sa vyhli možnosti, že e, rozhodnutie príjme parlament. A napokon nejde tu iba o, o, o opatrenia v oblasti presadzovania práva, ale ide tu aj o, o záruky a výnimky, ktoré by boli dohodnuté na úrovni EÚ, ako je transfer technológií a tak ďalej. Čiže my tu máme ďalšie politiky, ktoré chceme dodržiavať a toto je veľmi dôležité a priam kľúčové pre e, parlament. Ďakujem komisár, pán komisár. Ďakujem. V prvom rade, pokiaľ ide o to, čo pán Lambrinidis, e, komerčné využívanie nie je v legislatíve spoločenstva upravené a to znamená, že definícia komerčného využívania je v každom členskom štáte EÚ odlišná a stanovuje sa na základe buď súdnych výnosov alebo právnych predpisov. A e, v článku 2 bod 1.4 je vymedzené komerčné využívanie a pokiaľ sa e, príjme v tomto smere medzinárodná dohoda, táto má e, prednosť pred vnútroštátnym právom. That's... And then, uh... Uh, uh, a uh, režim IEP je v plnom súlade so smernicou o elektronickom obchodovaní a e, neboli by tu žiadne výnimky. A k tomu, čo povedal pán Ambrecht, e, zabezpečenie e, práva v prípade falšovanie obchodných značiek je nevyhnutné e, z hľadiska ochrany duševného vlastníctva. Napríklad, e, pokiaľ ide o vysokokvalitné poľnospodárske produkty, patenty alebo inovatívne odvetvia, e, dizajny modných, modných výrobkov alebo iných produktov. Pokiaľ ide o uznesenie parlamentu o transparentnosti a súčasnom stave rokovaní o akta z 10. marca, tu sa v oceku 9 konkrétne hovorí o falšovaní e, Mohlo, mohli by sem patriť obchodné značky ako aj autorské práva odsek 10. Pokiaľ ide o porušovanie um, práv duševného vlastníctva, to sa to nevzťahuje na e, autorské práva. Komisia by mala vyjednať e, klauzuly týkajúce sa uplatňovania, ale v rámci národných legislatív. A to je presne to, čo robíme. Tu sa hovorí, že komisia nevyžaduje, aby zúčastnené strany e, zavádzali e, trestné sankcie za porušovanie patentov e, a tu to platí aj pre generické lieky a je to v súlade s režimom TRIPS, kde sa hovorí, že sa majú zavádzať opatrenia proti všetkým porušovaniam e, duševného vlastníctva, ale e, nie proti týmto dvom posledne uvedeným. Je tu aj odkaz na TRIPS, pokiaľ ide o výnimky a záruky a toto sa vzťahuje aj na akta. Okay, Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme vyčerpali všetky otázky, aj náš čas a váš čas. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Vážení kolegovia, teraz odovzdám predsednícke kreslo e, predsedovi, ktorý medzičasom prišiel, takže obaja opustíme pódium.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 Good afternoon, dear colleagues. Dobre popoludne, vážení kolegovia. Prosím, aby ste zaujali svoje miesta, pretože pokračujeme. Ľutujem, že sa mi nepodarilo prísť na prvú časť tohto pracovného zasadnutia výboru LIBE pretože som e, mal neodkladné povinnosti v Španielsku, ale naša vážená kolegyňa e, Sofi e, bola predsedala prvej časti zasadnutia nášho výboru a my teraz pokračujeme tam kde sme sa dostali. To znamená, že pristupujeme k ďalšiemu bodu dnešného programu, ktorým je prezentácia o súčasnom stave o súvislosti medzi organizovaným, organizovaným zločinom a korupciou. E, je to výsledok práce Strediska pre štúdium demokracie, E, výsledkom sú dva e, zväzky. E, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, pre výbor Libe a pre všetkých, pretože všetkým leží na srdci prevencia a potláčanie všetkých poriem organizovaného zločinu, najmä pokiaľ je prepojený s korupciou v rámci celej Európskej únie. Pán Stefanov sa ujme slova s prezentáciou. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, vážení členovia Európskeho parlamentu, sme veľmi radi, že tu môžeme dnes byť. Mierne sme pozmenili tú prezentáciu oproti tomu, čo obsahujú vaše matky materiály, pretože sme e, mali e, pridelený kratší rečnícky čas, aby sme mali viac času na e, diskusiu. Čiže budeme hovoriť asi pol hodinu a najprv uvediem štúdiu ja, jej metodologickú časť uvedie kolega a samotné jadro štúdie potom e, prednesie predniesie ďalší kolega a ja sa potom znova ujmem slova e, v súvislosti s odporúčaniami, ktoré e, vypracoval Európsky parlament. Teda na úvod uvediem túto štúdiu Strediska pre výskum demokracie, potom budem niečo hovoriť o metodológii, potom pár slov o situácii v oblasti organizovaného zločinu a potom odporúčania. Stredisko pre výskum demokracie bolo založené v roku 1990, takže tento rok slávi 20. výročie e, svojej existencie. Zameriava sa na tri e, typy činnosti výskum, ekonomický, sociologický a právny, potom zvyšovanie povedomia e, prostredníctvom ktorého prispievame k rozvoju demokratickej sociálno-trhovej ekonomiky v Bulharsku, ktoré je e, novým členským štátom. Tu spolupracujeme tak s bulharskou vládou, ako aj s Európskou komisiou, aby sme e, zvýšili vplyv na európskej úrovni. E, Stredisko teda vzniklo v roku 1990 a postupom rokov sa zaoberalo rôznymi e, témami a mali sme aj rôzne inštitucionálne rámce, pretože sme e, najprv pôsobili v súčinnosti s informačným strediskom Rady Európy. Ako vidíte, Máme viacero podporovateľov. Je to organizácia založená na projektoch, čo znamená, že naše financie pochádzajú z výziev na predkladanie projektov posledných troch rokov sme mali ročný rozpočet vo výške približne 1 milión eur, z čoho asi 70 pochádza zo zdrojov v rámci EÚ. Spolupracujeme s generálnym riaditeľstvom pre e, spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť a e, zameriavame sa aj na výskum organizovaného zločinu ľudských práv a v tejto súvislosti spolupracujeme aj s DG Výskum e, v rámci 7. rámcového programu a justičnej spolupráce. A teraz niekoľko slov o obsahu štúdie, ktorú vám chceme priblížiť. Myslím si, že všetci v Európe si uvedomujeme, že, sme, že kríza nás eh, ako si zblížila a máme mnohé dôležité otázky, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Patrí sem aj korupcia a organizovaný zločin, ktoré sú v európskych krajinách prepojené a preto sa musí dôraznejšie postupovať na celoeurópskej úrovni. V tejto súvislosti nám poskytuje novú príležitosť Lisabonská zmluva a štokholmský program. My sa našou štúdiou snažíme dokázať, že je potrebné vyvinúť e, e, dôraznejšie spoločné úsilie na európskej úrovni. Týmto odovzdávam slovo Aleksandrovi Stojanovi, ktorý priblíži ciele a obsah štúdie. Nech sa páči. Ďakujem vám. Hlavným cieľom tejto štúdie v nadväznosti na organizovaný zločin a korupciu a hlavne to prepojenie medzi týmito dvomi záležitostami je poskytnúť vlastne rámcový eh, eh, pozadie v podstate, pokiaľ ide o eh, politiku a akčné kroky v tejto oblasti zo strany Európskej komisie naozaj sme exploratívne postupovali. Vo všeobecnosti v podstate od samotných definícií počínajúc nie je celkom spoločné chápanie týchto vecí a pokiaľ ide o údaje, napríklad týkajúce sa um, korupcie a organizovaného zločinu v jednotlivých členských štátoch. A preto hlavným cieľom tejto štúdie by, mohlo by, by sme mohli zosumarizovať do troch hlavných bodov to znamená, snažíme sa v podstate e, zisťovať, že aké sú príčiny korupcie a organizovaného zločinu, hlavne o to propojenie medzi organizovaným zločinom a korupciou. Toto je vo všeobecnosti veľmi dobre známa otázka, ale problémom je skutočne zmapovať tieto veci a mať e, komplexný prehľad o tom, že ako sa vlastne prejavuje toto prepojenie v jednotlivých členských štátoch EÚ po druhé, snažili sme sa identifikovať tie najlepšie praktiky, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu v členských štátoch. A po tretie, dospieť istým záverom v nadväznosti na možný rámec, e, ktorý by slúžil pre analýzu a monitorovanie organizovaného zločinu a korupcie, ktorý by sa dal vlastne využívať potom vo všetkých krajinách EÚ. Tento prístup, ehm, pokiaľ ide o tie prvé prekážky, s ktorými sme sa stretli, keď sme robili našu štúdiu, spočíval v tom, že sme sa snažili získať ehm, istý prehľad definícií a vypracovať si isté pracovné definície, pokiaľ ide o organizovaný zločin a korupciu. Čo je relatívne nové v tejto štúdii je, že korupcia, hlavne tá, ktorá sa spája s organizovaným zločinom, a do organizovaného zločinu sme zapracovali aj e, tzv. trestné činy bielých golierov, to znamená úradníkov. A podstate sme sa snažili e, zisťovať, že ako sa to prepája na špecifický trh. Ďalšia vec, pokiaľ ide o definície. Prepačte. Súkromný sektor, ktorým sme sa zaoberali, to je otázka, ktorá je trošku kontradiktórna, pretože korupcia súkromnom sektore sa obyčajne označuje ako podvod a vlastne tým pádom sa vyčleňuje z tejto analýzy korupcia a organizovaného zločinu, pretože korupcia sa predovšetkým vníma ako zneužívanie verejnej moci pre súkromné obohatenie sa. Ďalšou špecifickou časťou, ktorá sa e, týkala to, tejto štúdie, bolo samotné meranie organizovaného zločina. A, a je to naozaj otázka, ktorá je do značnej miery komplikovanou, ťažkou. Snažili sme sa odvolávať na objektívne indikátory, objektívne, pod objektívnymi indikátormi organizovaného zločinu, sme v podstate sa snažili zbierať isté údaje týkajúce sa istej činnosti a objemu v nadväznosti na trh, napríklad nelegami. To je indikátor tej úrovni, na ktorej e, funguje organizovaný zločin v danej krajine za predpokladu samozrejme, že pokiaľ je objem tohto trhu dostatočne veľký, pravdepodobne e, ho poháňajú isté sily, istí ľudia, respektíve isté skupiny, ktoré nelegálne, nezákonne fungujú na istej úrovni. Pokiaľ ide o metodiku, ktorú sme v tejto štúdii použili, táto metodika zahrňa niekoľko metód. V prvom rade, ako obvykle, sme samozrejme eh, získali e, patričné údaje z literatúry, to znamená e, tie údaje, ktoré sú k dispozícii a štúdie, ktoré už boli vypracované v krajinách EÚ. Druhou hlavnou časťou e, tejto výskumnej metodiky bola štatistická analýza Išlo o 105 rôznych indikátorov, ktoré merajú rôzne aspekty korupcie a organizovaného zločinu. Hodnota tejto analýzy spočíva v tom, že sme boli schopní preskúmať dve hlavné záležitosti. V prvom rade, že či existujú štatisticky významné prepojenia, ktoré by dokazovali, že existuje prepojenie medzi organizovaným zločinom a korupciou toto je vlastne dvojsmerný vzťah. Či sa toto dá potom naviazať na isté špecifické charakteristiky jednotlivých členských štátov a po druhé, že či tieto krajiny je možné potom zaradiť do istých skupín podľa istých eh, hodnotení aby sme tým pádom zredukovali tú rozmanitosť a komplikovanosť tohto javu. A potom v neskoršej etape sme sa snažili vlastne uplatňovať špecifický prístup k špecifickým e, skupinám týchto krajín. Čiastočne sa nám podarilo dosiahnuť tento cieľ a vytvorili sme sedem takýchto skupín, zoskupení krajín a na základe toho v podstate sme vypracovali isté e, prípadové štúdie a hĺbšie sme preskúmali vlastne tie prepojenia medzi organizovaným zločinom a korupciou v konkrétnych krajinách. A toto nám poskytlo pomerne dobrý obraz o tom, že ako vlastne funguje organizovaný zločin a ktoré sú inštitúcie, na ktoré sa zameriava a ako využíva korupciu na to, aby dosiahol svoje ciele. To prepojenie medzi táto analýza nám ukázala, že to prepojenie medzi organizovaným zločinom a korupciou je veľmi komplikované, veľmi zložité a že by sa to dalo zosumarizovať do troch skupín faktorov. A takto by sme mohli vlastne vysvetliť, že ako presne vlastne sa prejavuje toto prepojenie v jednotlivých krajinách a úroveň, na ktorej vlastne funguje toto prepojenie. A medzi tými najdôležitejšími faktormi a sú predovšetkým historické faktory a tým vlastne myslíme špecifické postupy, ktoré vlastne sa vykonávali v jednotlivých členských štátoch. Jedným z týchto javov je práve proces transformácie v bývalých komunistických štátoch a tam v podstate to viedlo k veľmi veľkej činnosti e, na tzv. sivom e, trhu. A ďalšou typickou situáciou e, sú národnostné hnutia v jednotlivých krajinách, ako napríklad hnutie v Severnom Írsku, na Korzike, v krajine, ktorú obývajú Baskovia, Ďalšia skupina faktorov nám poukázala, že existujú aj také krajiny, kde sú veľmi silné rodinné prepojenia a rôzne tradície v nadväznosti na politiku a na riadenie a vedenie krajiny, že tam v podstate títo ľudia majú istý postoj eh, k uplatňovaniu korupcie na rôznych, e, v rôznych typoch činností a na rôznych trhoch. A potom, e, ako posledná skupina, tu sú špecifické kultúrne charakteristiky patričných krajín. Môžete mať ďaleko jasnejšiu predstavu o tom, že čo vlastne e, predstavuje toto prepojenie, keď si prečítate našu správu. Tá prvá úloha, ktorú sme sa snažili riešiť v nadväznosti na analýzu údajov, bolo mapovanie korupcie a prepojenia medzi korupciou a organizovaným zločinom. Čo sme zistili, keď sme študovali tieto kolektívne informácie a indikátory, to je viac menej známe z predchádzajúcich štúdií, ale znovu sa to potvrdilo. A síce, že existujú dva typy všeobecných prepojení. Prvým typom prepojenia je úroveň hospodárskeho rozvoja, ktoré sa e, merá, toto sa meria úrovňou um, HDP na hlavu, na obyvateľa a potom je tam samozrejme aj úroveň korupcie a e, tzv. kontrolovanej korupcie. Čím nižšia je hospodárska úroveň, tak tým v podstate je e, vyššia táto korupcia. To je vo všeobecné prepojenie. Zistili sme vlastne, že naj väčšia korelácia zo štatistického hľadiska medzi e, e, činnosťou organizovaného zločinu a korupciou na jednej strane a typom krajiny na strane druhej je práve efektívnosť vládnych inštitúcií. Čím sú efektívnejšie, tým je nižšia úroveň korupcie a tým sú slabšie štruktúry organizovaného zločinu druhé prepojenie, že či táto korupcia je štatisticky prepojená na organizovaný zločin. Tá korelácia medzi indikátormi, ktoré merajú tieto dve premenné e, v rôznych krajinách, predstavuje 0,7. A to znamená, že je tu pomerne silné prepojenie medzi týmito dvomi vecami a organizovaný zločin používa korupciu ako prostriedok a zase na druhej strane korupčné prostredie uľahčuje vlastne fungovanie organizovaného zločinu. <clears throat> Ale vzájomne sa po, tieto veci podmienujú aj pozitívnym, aj negatívnym spôsobom. Avšak počet krajín, počet prepojení, počet indikátorov je príliš veľký na takúto štúdiu a na výsledky, ktoré by sme vám mohli predostrieť. A práve z toho dôvodu našou druhou úlohou alebo ďalšou úlohou bolo zoskupiť krajiny do istých skupín a poukázať na špecifické charakteristické črty jednotlivých krajín a vybrať si potom e, z týchto zoskupení isté špecifické krajiny. A používali sme tzv. klastrovú analýzu, Vytvorili sme sedem takýchto skupín na ľavej strane tohto obrázku vidíte vlastne to zoskupenie číslo 1. K nemu patria škandinávske krajiny a charakteristické je vysokou úrovňou e, kontroly korupcie, veľmi nízkou úrovňou korupcie a veľmi nízkou úrovňou E, organizovaného zločinu. Na spodku, na pravej strane e, vidíte nízku úroveň HDP, e, veľmi vysokú korupciu a veľmi vysokú úroveň organizovaného zločinu. Medzi tým sú tie ostatné skupiny krajín a tam sme mali dva špecifické príklady. Jedným bol príklad Francúzska a druhým príklad Talianska, ktoré nebolo možné vlastne dať do skupiny s ostatnými krajinami kvôli špecifickým charakteristikám. Obidve krajiny majú vysokú úroveň HDP, ale vo Francúzsku je lepšia, e, majú korupciu lepšie pod kontrolou, kdežto v Taliansku e, práve naopak je vlastne tá korupcia nie do takej miery pod kontrolou a tým pádom je tam aj veľmi vysoká úroveň organizovaného zločinu. Na základe tohto zoskupenia jedna krajina vlastne tam boli šesť takýchto e, štúdií, pokiaľ ide o krajiny vypracovaných a špecifická štúdia patričnej krajiny bola vypracovaná, aby sme skutočne <clears throat> eh, mohli dostatočne eh, rozsiahlým spôsobom vlastne preskúmať eh, tieto záležitosti v danej krajine a tú úroveň prepojenia medzi organizovaným zločinom a korupciou. Teraz by som chcel odovzdať slovo Filipovi. Thank you. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako budem pokračovať, by som nadviazala na to, čo práve prezentoval môj kolega. E, tieto skupiny klastrov, e, a skupiny krajín, ktoré sme vytvorili, by som rád varoval, že tie údaje, na základe ktorých sme vytvorili tieto skupiny, e, sme ich považovali za nepríliš dôveryhodné za e, dôveryhodné sme ich považovali. Buď nám ich poskytla Transparency International, alebo e, boli z para komisie. E, vo všeobecnosti monitorovali verejné vnímanie a skúsenosti s bežnými druhmi korupcie. Vychádzali sme toho, že tie indície, ktoré sme získali, skutočne reflektujú úroveň organizovaného zločinu a korupcie Nedokázali sme však celkom presne merať eh, ani rozsah nezákonných čiernych trhov, ani silu organizovaného zločinu. Preto sme vypracovali tieto skupiny krajín, ale napokon sme sa snažili predsa len vysvetliť eh, zadelenie tých krajín. Nesili sme nejakým spôsobom hodnotiť krajiny podľa žiadnych kritérií. V správe, ako vidíte, e, hovoríme o troch základných prístupoch, prístupoch na analýzu toho, ako sa pristupuje k korupcii a organizovanému zločinu. Po prvé, ako sa pristupuje k inštitúciám, na ktoré inštitúcie sa zameriavajú, prečo a tak ďalej. Druhý prístup sa týka napríklad jedného nezákonného čierneho trhu a v rámci toho trhu sa pozrieť na distribúciu drog, kedy dochádza ku korupcii, v ktorých krajinách sa využíva viac alebo menej, akým spôsobom. Najskôr by som rád popísal tie inštitúcie, ktoré sa zameriavajú a ako naša štúdia hovorí o tom, je to v podstate logické, že polícia, súdnictvo, politici a colné orgány sú najčastejšími cieľmi korupcie. Isté, že v závislosti od činnosti, trestnej činnosti môže sa to týkať aj iných verejných inštitúcií, ako napríklad v oblasti eh, trhu s nezákonnými kultúrnymi tovarmi, napríklad pracovníci múzeí môžu byť cieľom korupcie, alebo napríklad v oblasti nezákonnej ťažby dreva. Ďalej je ministerst- mm, pracovníci ministerstva kultúry, ministerstva polospodárstva, lesníctva. Naša štúdia e, sa však orientovala predovšetkým na tie najčastejšie cieľené inštitúcie. V krátkosti by som rád vysvetlil dve inštitúcie, ktoré sme si mysleli, že sú najzávažnejšie v tomto smere. Prvou z nich je policia. Najskôr by som rád podotkol, že Všetky tieto prípady korupcie na inštitucionálnej rovni sú prepojené, keď e, vidíme e, korumpovaného politika. To môže mať vplyv na ďalšie inštitúcie. Veľmi ťažko sa oddeluje jeden druh korupcie od druhého. Nedá sa tvrdiť, že v jednej krajine vidíme iba skorumpovaných e, policajtov a bez toho, aby policia sa snažila ovplyvniť prokurátorov, celné orgány a tak ďalej ďalej prepojenia na miestnych politikov a tak ďalej. Vždy sú tam prepojenia dosť jednoznačné. Okrem toho je tu viacero rôznych faktorov, ktoré by sa mali zohľadniť, keď e, sa pozeráme na to, ako organizovaný zločin využíva korupciu na to, aby sa obracal na inštitúcie. E, napríklad kultúrne a neformálne sociálne vzťahy v niektorých krajinách eh, veľmi eh, často zjednodušujú prístup eh, k miestnej polícii napríklad. V iných krajinách, kde existuje taký formálnejší postoj polícii, tie neformálne vzťahy sa považujú za nevhodné. A to znamená, že je ťažšie podplácať policajtov v inštitúciách, kde sú špeciálne oddelenia, ktoré sa venujú boju proti korupcii, ehm, na dobu dojeme, že tá míra korupcie je ešte vyššia. Alebo to môže viesť isté aj k zniženej miere korupcie, pretože to funguje ako mechanizmus eh, prevencie. V iných krajinách, kde takéto oddelenia nie sú na úrovni policie alebo celých e, úradov. Vidíme, že korupcia e, na povrchu síce zdá sa, že nie, ale nevieme v skutočnosti, aká je situácia. Polícia je najčastejším cieľom a najpriamejším cieľom e, korupcie. V celej Európskej únii sme zaznamenali dôkazy o tom, že polícia čeli korupcii dokonca aj v tých krajinách, kde Ehm, sa policajná korupcia nepovažuje za príliš e, častý fenomén. Vo Veľkej Británii sme dosť e, intenzívne robili prieskum. Snažili sme sa analyzovať e, dvojročné využívanie korupcie na oslovanie britskej polície potom e, sa však orgány rozhodli, že nebudú zverejňovať svoje výročné správy a jedný z dôvodov je, že nechcú uberať dôveru v políciu. Nechcú verejnosti uberať dôveru v políciu. Aj keď v našich krajinách je toto bežný fenomén, predsa len sú isté faktory, ktoré ovplyvňujú tú mieru, do akej sa objavuje organizovaný zločin v policajných zložkách. V niektorých krajinách vidíme celé policajné oddelenia, ktoré podľahujú korupcii. V iných krajinách to boli iba ojedinelé prípady. Buď veľmi mladí policajti, veľmi neskúsení, alebo potom starší, už tesne pred dôchodkom, ktorí čelili korupcii. Organizovaný zločin eh, a jeho zástupcovia si veľmi eh, pozorne vyberajú, koho oslovia, kto je zraniteľný a kto, koho by ľahko presvedčili. Korupcia v policajných zložkách je odlišná v jednotlivých členských štátoch tam, kde je prostitúcia a užívanie drog nelegálna, tie pohnútky organizované zločinu oslovovať eh, bežných policajtov na ulici E, sú dosť vysoké, zatiaľ čo v iných krajinách, kde prostitúcia je zákonom povolená, nie je dôvod e, používať e, korupčné formy získavania záujmov. Vy ste, že očakávali sme, že takéto rozdiely budú. Ďalšou zaujímavosťou bol, bola rozličná miera prístupu nezákonných pristahovalcov často sa ukázalo, že miestne kriminálne siete majú svojich spojencov na policajných zložkách, majú prepojenia na tieto trestné skupiny, keď napríklad hovoríme o Severnom Írsku alebo Južnom Francúzsku. Tam sa jasne ukazuje, že tradične tam funguje tento pojem eh, tradičných eh, teroristických skupín, napríklad v Severnom Írsku alebo v Marseji. Sú to tiež eh, skupiny, ktoré sa zameriavajú na trestnú činnosť a majú jasné prepojenia aj v policajných zložkách. Ďalším dôležitým problémom, ktorý je potrebné zvážiť, je politická korupcia. Tu politici nie sú až tak často skonfovaní ako policia, ale ak tomu dôjde, je to veľmi mocný nástroj, pretože politici majú možnosť ovplyvňovať políciu a taktiež môžu ovplyvňovať súdnictvo, colné orgány a tak ďalej. Na základe našich analýz e, sa ukazuje veľmi jasné e, rozlíšenie medzi politikmi na miestnej úrovni a korupciou na miestnej úrovni, ktorú sme v podstate zistili v celej Európskej únii, zatiaľ čo organizovaný zločin e, a aj orientácia na politikov na vyššej úrovni, na úrovni celoštátnej, je buď e, veľmi zriedkavá, alebo vlastne nestvujúca. Stretli sme sa s dosť veľkými ťažkosťami e, v získavaní týchto informácií. Zaznamenali sme v celej Európskej únii, že keď dochádza k zmene vlád, nové vlády spravidla revidujú politickú korupciu, ktorú to šlo za predchádzajúce vlády. Ste, že v tých krajinách, kde dochádza často k zmene vlády, o mnoho viac špiny sa prepiera na verejnosti e, v istých obdobiach. A spája sa to práve s tou korupciou na vysokej úrovni. A to sa ozrkadľuje aj v prieskumu verejnej mienky. Mali by sme teda veľmi pozorne ehm, vnímať výsledky prieskumu, pretože to vnímanie korupcie môže byť e, veľmi úzko prepojené s, práve s týmto častým striedaním vlád a poukazovaním na prípady korupcie za predchádzajúcich vlád. Teraz sa pozrieme na korupciu v súkromnom sektore. Ale veľmi rýchlo, keď hovoríme o organizovanom zločine, ktoré sú zapojené do a o súkromných firmách, ktoré sú do neho zapojené. Nehovoríme často o prípadoch podplácania štátnych úradníkov zo strany malých firiem. To nie. My sme sa sústredovali na kriminálne skupiny alebo firmy, ktoré majú prepojenia s čiernymi trhmi a sú zamerané na zamestnancov súkromného sektora. Napríklad, e, keď sa pozriete na tento obrázok, e, ten, e, je to taký tradičný model organizovaného zločinu, napríklad na trhu s nezákonnými cigaretami pracovníci továrne na výrobu cigariet sú podplacení, aby vyrábali veľké množstva cigariet, alebo pracovníci sú podplacení, aby kradli balíčky cigariet, e, len čo je tovar vyrobený, je potrebné ho prepraviť. Isté, že teda vidíme, že dopravné firmy e, sa veľmi ľahko dajú podplatiť, buď sú to priamo vodiči alebo manažery týchto firiem. E, ďalej pracovníci bezpečnosti sú na letiskách sú tiež často podplácaní. Ďalej v štádiu distribúcie E, týchto tovarov. E, často dochádza k tomu, že vedúci alebo riaditeľia predajní sú podplácaní, aby predávali tento tovar. No a čo sa týka trestných konaní, často dochádza k podplácaniu polície a srdcov orgánov činných trestnom konaní. V súhľade s rozhodnutím Rady o korupcii v súkromnom sektore toto ešte stále nebolo implementované vo viacerých krajinách a korupcia v súkromnom sektore jednoducho sa nepovažuje za zločin alebo nie sú k dispozícii údaje, ktoré by zhromaždili vlády členských štátov a nemali sme koho priamo osloviť v tejto veci. O tomto sa jednoducho vie veľmi málo. Spomína sa to iba v niekoľkých prieskumoch zameraných na túto tému. Teraz by som asi preskočil ďalšie časti a rád by som dal slovo svojmu kolegovi, aby uzavrel a spomenul odporúčania, ktoré vyplývajú z našej štúdie. E, ďakujem pekne. Ak dovolíte, ešte 3 minúty, pán predseda, na záverečné odporúčania našej správy. Máme e, dve skupiny odporúčaní, ktoré chce predniesť e, komisia a chce ich rozvinúť v súlade so štokonským programom a v implementácii akcieho programu a tiež v rámci implementácie Lisabonskej zmluvy. A máme teda dve skupiny. Tou prvou je ambicioznejší variant, ale variant, ktorý prináša väčšiu pridanú hodnotu. E, je to zamerané na monitorovanie e, mechanizmov korupcie a na vylepšenie mechanizmov, ktoré sa už využívajú na úrovni OECD, eh, Rady Európy, Europolu, v rámci OSN a v rámci dohovoru o boju proti korupcii. Domnievame sa, že by to mohla predstavovať pridanú hodnotu, toto zriadenie eh, nezávislej jednotky na zhromažďovanie údajov o mnoho viac eh, ako agentúra na, na dodržiavanie základných práv a boje proti xenofóbii a rasizmu. Okrem toho by to prinieslo aj nezávislý pohľad na kontaktné miesta na úrovni členských štátov, pretože podľa nás to prepojenie korupcie a organizovaného zločinu je e, miestnou otázkou, ale okrem toho by sme získali aj možnosť porovnávať a vymeniať si skúsenosti na európskej úrovni. Domnievame sa, že je potrebné zaviesť eh, nejaké hodnotiace kritézie, aby sme boli eh, schopní porovnávať eh, úroveň korupcie medzi členskými štátmi. Okrem toho si myslíme, že by sme sa nemali sústredovať len na zhromažďovanie údajov z jednotiek zameraných na boj proti korupcii v rámci policajných zložiek, ale tiež by sme mali čerpať informácie zo zdrojov ako napríklad rôzne rozhovory, rôzne vyšetrovania s tými, ktorí už porušili zákon v tejto súvislosti a ďalšie zdroje. Dúfame, že v krátkosti bude mať Európsky parlament aj k dispozícii správu a tiež, že sa e, vypracuje správa o uskutočniteľnosti tejto konkrétnej možnosti. Možno ďalším, aj keď nie až takým ambiciozným cieľom, je využitie článku 93 Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí o využití minimálnej definície korupcie a nadviazanie práve na túto. Myslím si, že toto by bol dobrý základ eh, pri vytváraní spoločného definičného základu, keď eh, hovoríme o tej odrazovej ploche pre policajné zložky členských štátov. Eh, to by boli napríklad praktické školiace programy na boj proti korupcii, ďalej financovanie konkrétnych programov na boj proti korupcii Zistili sme, že je dosť výrazný nedostatok práve týchto školiacich programov v oblasti boja proti korupcii, pretože tieto programy sú veľmi teoretické a je veľmi málo praktických prípadov, ktoré sa skúmajú a na ktorých e, sa môžu títo účastníci e, školení poučiť. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem. Ešte nám zostal nejaký čas na otázky. Bol by som teda rád, keby ste sa vyjadrili, ale hovorili stručne, aby sme zachovali vymedzený čas. Najprv pán De Jong. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa poďakovať výskumníkom za ich e, náročnú prácu. A ak smiem, Dovolte mi povedať niekoľko kritických pripomienok k vašmu výskumu. Musím povedať, že tá metodológia, ktorú ste použili pri svojom výskume, je podľa mňa najmenšom slabá. E, máme tu zoznam členských štátov, ako aj príklady, kde členské štáty neuplatňujú opatrenia proti korupcii, čo navodzuje dojem, že je to Ehm, proste je to, je to nejaký vedecký odpor. Ehm, vy ako výskumy, výskumníci vychádzate zo štatistík a tak ďalej, ale nerobili ste svoj vlastný výskum. Nevidel som žiadny dôkaz o tom, že by ste mali objektívne nástroje na meranie korupcie či meranie organizovaného zločinu a nemáte ani účinné nástroje na meranie e, dohľadu alebo kontroly. A e, čo to teda znamená? V niektorých krajinách môžu existovať vynikajúce kontrolné opatrenia pre oblasť korupcie, ale počet prípadov korupcie neukazuje, do akej miery preniká korupcia e, systémom. E, Takže je potrebné postupovať veľmi opatrne pri používaní takýchto nástrojov. Preto mi dovolte prejsť k odporúčaniam, ale ešte jedna pripomienka k samotnému výskumu. Myslím si, že je veľmi zaujímavé identifikovať toto prepojenie s organizovaným zločinom, ale dúfam, že so mnou súhlasíte v tom, že tu nezáleží na tom, či hovoríme o malej či veľkej korupcii, ak ľudia musia platiť e, úplatky za prístup k vzdelávaniu, za prístup k zdravotnej starostlivosti, to je podľa mňa rovnako závažné ako veľká korupcia prepojená na organizovaný zločin. Preto si nemyslím, že by bolo správne, keby Európsky parlament skúmal iba korupciu vo vzťahu k organizovanému zločinu. Teraz odporúčania. Ja vítam tie odporúčania, ktoré boli vypracované na základe tohto výskumu a myslím si, že e, komisia aj Európsky parlament musia bojovať proti korupcii. Ja viem, že komisia má v tomto smere v úmysle prijať oznámenie, ale ide to všetko ako si pomaly a je potrebné vyvinúť tlak na urýchlenie. Otázka je, že čo s tým ďalej. Ja viem, že tak Európska únia, ako aj členské štáty sú účastníkmi e, zmluvy OSN o boji proti korupcii, ktorá predpokladá aj účinný monitorovací systém. E, Ehm, aby sme to urobili, musíme e, vychádzať z dobrých príkladov, napríklad krajín Latinskej Ameriky, ktoré vyvinuli účinné nástroje na merenie miery korupcie. Čiže ide o index CPI, čiže to je vnímaná korupcia, ktorá zasa vychádza z toho, ako posudzuje e, korupciu Transparency International ale tento nástroj funguje celkom dobre aj v Latinskej Amerike a inde. Prečo by sme ho nepoužili aj v Európe? Takže existujú nástroje na lepšie meranie korupcie. Pokiaľ ide o monitorovanie, nie som za to, aby sa vytvorila nová agentúra. Už teraz máme príliš veľa agentúr, ktoré môžu byť sami skorumpované. My neposudzujeme iba korupciu v členských štátoch, ale mali by sme posudzovať aj korupciu v Európskom parlamente, lebo ju tu máme. A korupciu máme aj inde, vrátanie v agentúrach, ktoré spolupracujú s rozvojmi krajinami. Takže som rád, že sa o túto vec e, prejavil istý e, záujem, ale je potrebné ďalšie úsilie a musíme sa skutočne zamyslieť nad tým, ako monitorovať korupciu, pretože túto povinnosť máme podľa e, príslušného zmluvného dokumentu OSN. Ďalej. E, e, pán predseda, ďakujem. Ja by som chcel vyjadriť troška odlišný názor, lebo podľa mňa tento výskum, jeho obsah a aj prezentácia sú sľubné a to z viacerých dôvodov. V prvom rade hovoríme o niečom, čo nie je celkom viditeľné, ľahko merateľné, ľahko e, a proti čomu je ľahké bojovať, pretože je to e, vec organizovaný zločin a korupcia. To sú tie časti života spoločnosti, ktoré sú e, veľmi hlboko pod povrchom a preto e, si myslím, že je potrebná istá odvaha a nadšenie nie, aby sa e, zabezpečil pohľad do tejto vrstvy života spoločnosti, ale ide o jav, ktorý tu je dlhodobé a v tejto súvislosti mám prvú otázku. Keď hovoríme o konkrétnych charakteristikách alebo e, vlastnostiach foriem korupcie či organizovaného zločinu v, Európu, v Európe a inde vo svete, tu e, autori zrejme majú na mysli mentalitu a historicky vytvorené vzťahy v spoločnosti, štruktúra klanov a podobne. Myslíte si, že špecifické črty korupcie a organizovaného zločinu by mohli e, trvať oveľa dlhšie než samotná táto etapa transformácie. Zdá sa, že v nadchádzajúcich rokoch bude potrebné vynaložiť dodatočné úsilie a zdroje na to, aby sa preniklo do tejto špecifickej a e, takej akoby utajenej e, časti establishmentu či štátnej štruktúry. A správa odráža veľmi dôkladnú prácu. Ja si toto úsilie cením, pretože v každodennom živote nám média ponúkajú jednoduché príbehy úplatkov a rodinkárstva, ale cieľ tohto týmu je oveľa ambicioznejší. Ďakujem. Ďakujem, pani Hlčeva.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 E, tá prvá otázka, e, ako bolo povedané ku koncu prezentácie, povedali ste, že už teraz existujú rôzne hodnotiace mechanizmy, ako je Eurobarometer alebo Europol alebo Európska organizácia pre spoluprácu v oblasti rozvoja. Moja otázka je, aká je pridaná hodnota vášho mechanizmu, ktorý navrhujete vo vzťahu k tomu, čo už existuje. O čo obohacuje už existujúce mechanizmy? mechanizmy. Druhá otázka. Ešte stále sa e, vzťahuje na túto pridanú hodnotu. Akú hodnotu by mohli priniesť v niektorých oblastiach európskej politiky? Mám tu na mysli rozšírenie Eh, aktivity eh, v oblasti eh, mechanizmu spolupráce konkrétne s Bulharskom a Rumunskom. Tretia otázka. Kolega hovoril o Európskej komisii a jej akčnom pláne vo vzťahu k štokholmskému programu. Takisto chce prijať oznámenie o boji proti korupcii v členských štátoch, ktorý, ktoré by malo obsahovať aj e, návrh e, mechanizmu hodnotenia. E, toto bol citát. Ja mám otázku, ako vy vnímate vypracovanie takéhoto hodnotiaceho európskeho mechanizmu v oblasti korupcie? A myslíte si, že vzhľadom na to, že sa takéto mechanizmy e, ťažko zavádzajú, e, či Čo si teda myslíte o tejto otázke? Či už máte nejakú predstavu o tom, aké by tu mohli byť výzvy, hlavné prekažky a aké hlavné výhody by vytvorenie takéhoto mechanizmu prinieslo pre Európsku úniu? Ďakujem. Ďakujem, eh, pán predseda. Samozrejme, chcela by som sa aj ja poďakovať za e, informáciu o tejto štúdii, ktorá je zaujímavým východiskom. Možno by sme sa mali snažiť vyhnúť tomu, aby sme e, tu dali nejaké vysvedčenie e, autorom štúdie, ktoré by odrážalo to, že nie je dokonalé a že vyjadruje iba primerané, eh, iba všeobecné trendy, ale ja si myslím, že eh, komisia spolu s Radou, Európskym parlamentom a členskými štátmi musia prijať eh, skutočnú stratégiu vychádzajúcu zo štokholmského programu, ktorá by obsahovala aj definíciu toho, čo rozumieme pod pojmom korupcia, pretože bez spoločne uznávanej definície je ťažké vypracovať štatistiky alebo prijímať dobré zákony a primerané politiky na potlačenie tohto javu. Takisto je potrebné prepojiť všetky dostupné údaje oficiálne údaje od členských štátov a od Europolu a údaje e, ďalších zainteresovaných orgánov s tým, aby sa vytvorila platforma, legislatívna platforma, Ehm, na ehm, spoločné procesy v členských štátoch. Takže táto štúdia je pochopiteľne veľmi užitočná, ale aj tak je ešte potrebný inštitucionalizovanejší prístup vychádzajúci zo solidnejšieho základu. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel poďakovať našim dnešným hostom za prezentáciu ich štúdie, ktorú považujem za veľmi zaujímavú. Takisto prichádza vo vhodnom čase, lebo len pred niekoľkými týždňami prijal Európsky parlament písomné vyhlásenie o boji proti korupcii. Myslím si, že to bol prvý z dlhej série krokov, ktoré tento parlament, ako aj komisia a e, rada musia prijímať s cieľom e, vypracovať zoznam priorít v celej oblasti korupcie. Myslím si, že toto je oblasť, kde žiaľ Európska únia zatiaľ neurobila veľa, pritom všetci vieme, že je to téma, ktorá si zasluhuje viac pozornosti. Uh, E, v tejto súvislosti by ma zaujímala reakcia komisie na túto správu aj vo vzťahu k záväzkom, o ktorých e, sa tu hovorilo. A takisto by som chcela zdôrazniť, že podľa mňa ten mechanizmus, ktorý nám poskytne istú predstavu o tom, ktoré krajiny si počínajú dobre a ktoré nie, je dôležité. A e, myslím si, že toto sa e, môže, a v tom sa odlišujem od mojej predrečničky, ale súhlasím s ňou v tom, že pokiaľ by sme mali takúto hodnotiacu tabulku, nesmie vychádzať zo špekulácií ani z e, vnemov, ale musí vychádzať z konkrétnych údajov, e, ktoré svedčia o prípadoch korupcie. A toto sa samozrejme, ako sme už počuli, ťažko dokazuje, ale je to cesta, ktorou musíme ísť. Ak sa chceme e, zamerať na túto otázku, je veľmi dôležité identifikovať a e, potlačať e, takéto javy. Žiadna európska krajina nechce byť na spodných miestach zoznamu krajín boj, boji proti korupcii. Pán Kročeta. io trovo sinceramente interessante il, questo studio della Commissione, anzi devo dire... Podľa mňa považujem túto e, štúdiu za veľmi zaujímavú a musím povedať, že je veľmi odvážna z môjho hľadiska, pretože pokiaľ ide o túto štúdiu, niekto tu mal aspoň odvahu začať vypracovávať analýzu a spracovávať isté tabulky a zohľadňovať isté faktory, pokiaľ ide o, o otázky, ktoré boli doteraz vlastne e, tabuizované. E, ide tam aj o vzťah k politike a tak ďalej. A je to naozaj exemplatórny prípad, pokiaľ ide o Španielsko, Taliansko, respektíve krajiny i východnej Európy. A my samozrejme e, vieme, že sa nachádzame v dosť dramatickej situácii. Nie, že by sme čelili takej situácii, e, v ktorej by sme sa cítili celkom iste pretože teraz sa pozeráme aj na miesta na druhom uh, konci sveta. A, a aj na krajiny, kde uh, staroveká civilizácia vlastne uznávala, ratifikovala istým spôsobom korupčný systém. A keď sa na to pozeráme, pán Buzutil veľmi si vážim ten fakt, že vy ste požadovali, aby e, bola táto štúdia prezentovaná a je celkom jasné, že to bude mať pozitívne účinky, ale nemôžeme si myslieť, že tieto javy sú izolované a že ten prístup, ktorý sme zaujali, je e, v podstate niepodobný e, prístupu cirkvi alebo policajných zložiek. Musíme sa samozrejme zamerať na jednotlivé prípady. A keď skutočne zistíme, že existujú celé regióny, v ktorých funguje systém sily, ktorá vychádza zo vzťahu medzi organizovaným zločinom a korupciou a aj keď ide o takýchto politikoch, tak potom nemôžeme hovoriť o jednotlivých prípadoch korupcie, musíme hovoriť o celom systéme korupcie. A takýto systém je ďaleko širšie rozšírený, um, rozkorenený a hĺbšie korene má, ako sme si mysleli. Ja si myslím, že je to vlastne dramatické, že keď v tejto správe hovoria o Taliansku, o prípade Berlusconiho napríklad a o iných prípadoch korupcie, ku ktorým prišlo, pretože doteraz Taliansku tieto veci hovorila len opozícia, takže vás okamžite začali považovať za komunistov, ak ste e, sa o niečom takomto zmienili. Ale teraz vlastne to vyzerá tak, že pokiaľ ide o túto štúdiu, že to nie sú v podstate len obvinenia nebezpečných komunistov, ktorí už neexistujú, ale práve naopak, že skutočne čelíme takej situácii, kde prichádza k jasnému zneužívaniu moci. A je celkom jasné, že je to istá fotografia, fotografická snímka korupcie, ktorá bola príliš e, podceňovaná a ak e, tu ide o nejakú slabú stránku, tak si myslím, že táto štúdia by mala skôr zachádzať do detailov, pretože ak potom dospejete k logickým záverom, tak vlastne objavíte vzťahy medzi organizovaným zločinom, medzi medzinárodným obchodovaním so zbraniami, nájdeme vzťahy medzi mafiou a te- medzinárodným terorizmom, zistíme vlastne, akú úlohu tu hrajú tajné služby, ktoré častokrát v podstate sklznú eh, do nekalých eh, praktík. V niektorých krajinách zistíme, že Ehm, boli zavraždení nejakí novinári alebo politici, pretože sa snažili e, bojovať proti tomuto systému, napríklad v Taliansku. Takže ak hovoríte, že táto štúdia, že táto kniha je príliš veľkým obvinením na to, aby to mohol niekto stráviť. Ja si naozaj myslím, že toto je veľmi vážna práca a že tu ide o vedecký výskum a naozaj si myslím, že toto by mohlo byť základom v nadväznosti na ustanovenie istého výboru, ktorý by riešil v podstate problémy mafie v Európe, pretože toto je vlastne jeden z ďalších problémov korupcie. Či si máme myslieť, že tento model mafie je skutočne modelom e, zločinu v 21. storočí v Európe, pretože iní ľudia vlastne kopírujú tento model a vždy vlastne tam ide aj o vzťah e, s policajnými zložkami a s niektorými odvetviami ekonomiky. Takže naozaj si myslím, že by sme museli začať e, študovať celý rad rôznych systémov. A záverom, ak povedzme takáto mafiánska spoločnosť chce e, získať nejakú zmluvu, nejaký kontrakt v Palerme, ak sa jej to podarí, a toto je naozaj potrebné veľmi detailne sledovať. Pretože pokiaľ ide o tieto výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejných súťaží, tak tam v podstate sa vyžaduje isté vyhlásenie o tom, že e, takáto spoločnosť v podstate nikdy nebola do nejakých mafiánskych praktík zapojená. Ale v talianskom systéme máme vlastne ehm, istý stupeň ochrany pretože ak mafiánska spoločnosť nedokáže, povedzme, získať, e, vyhrať verejnú súťaž v Palerme alebo v Ríme, ale pritom vyhra veľmi dobrý, e, tak povedať, šťavnatý kontrakt niekde v Londýne alebo v Berlíne. Jednoducho z toho dôvodu, že takéto krajiny nemajú nejakú mieru e, prevencie takého typu, aké máme my. A keď sa pozrieme na ten typ mafie, ktorý funguje v Taliansku, kde ide o obrad 2 e, miliardy eur ročne, a samozrejme, že musíme dať do poriadku aj situáciu v Grécku. A toto všetko vlastne vyplýva z nelegálnej činnosti z európskeho organizovaného zločinu, ktorý má obrat 2000 miliárd eur v Európe. A ak si naozaj myslíme, že môžeme hovoriť o burze, respektíve o kontraktoch takéhoto e, typu, a že by sme to skutočne chceli ukončiť, naozaj si myslím, že sa nepozeráme na to, že čo sa vlastne deje v tej skorumpovanej časti ekonomiky, e, v tom podsveti. Myslím si, že toto bola veľmi zaujímavá diskusia. V podstate sme na ňu vyčerpali takmer hodinu a sú to veľmi zaujímavé veci a veľmi dôležité veci, ale myslím si, že by bolo férové, keby sme... Komisia by sa chcela ujať slova? Áno, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Budem veľmi stručný, pretože už sme vlastne prekročili čas určený e, na túto tému. Samozrejme, že komisia víta túto štúdiu a výsledky tejto štúdie by sme presvedčení, že je to veľmi užitočné pre našu ďalšiu prácu. Nemôžem teraz hovoriť samozrejme e, ku všetkým tým pripomienkam, ktoré odznieli e, zo strany vážených pánov poslancov, ale jednu základnú záležitosť by som chcel predsa len z spomenúť, pretože všetky takéto údaje o korupcii, ktoré zatiaľ existujú, ktoré sú k dispozícii, tak ako to výskum počiarkol, to sú vlastne údaje, e, ktoré sú zhromaždené na základe vnímania istých vecí a to je problém. Áno, hovorilo sa o tom tu na, že komisia pravdepodobne v tejto oblasti pracuje príliš pomaly, ale dovolte mi, aby som vás ubezpečil na tom, že bojujeme že pracujeme na boji proti korupcii, e, na tom, ako by sme mohli e, vlastne vykonávať prevenciu v nadväznosti na korupciu a e, pripravujeme správu o korupcii v EÚ a pracujeme na tom, ako zlepšiť práve zber údajov, aby sme získali spolahlivé údaje o korupcii a takisto sme v procese hodnotenia rámcového rozhodnutia o korupcii v súkromnom sektore a samozrejme snažíme sa v podstate zhodnotiť, do akej miery bolo toto rozhodnutie efektívne. Ďakujem vám veľmi pekne, hovorí pán predseda. Celkom určite e, nediskutujeme posledný krát e, túto otázku korupcie a organizovaného zločinu v našom výbore LIBE tak ako to už bolo naznačené, komisia sa týmto bude musieť e, zaoberať na najvyššej úrovni, ale myslím si, že by bolo férové e, tejto otázke venovať ešte ďalších e, dodatočných 5 minút, aby ste mali možnosť si vypočuť aj patričné pripomienky po všetkých tých otázkach, ktoré tu odzneli. Ďakujem vám, pán predseda, vážené dámy a páni, členovia Európskeho parlamentu. Skutočne je pre nás veľkou radosťou, že ste naniesli toľko otázok a že nás podporujete. Predtým, ako dám slovo pánovi Gunevovi, ktorý predniesie záverečné poznámky. Naozaj chcem povedať, že tieto údaje sú nie spolahlivé v tejto etape, ale Máme už výskumné metódy, ktorými ich môžeme spraviť ďaleko spolahlivejšie, ak samozrejme by prišlo k rozhodnutiu, že sa na tomto bude pracovať na európskej úrovni. Samozrejme, že máme aj údaje nielen o korupcii, ale aj o viktimizácii, to znamená o obetiach korupcie a tak ďalej. Samozrejme, že sa tu hovorí o pridanej hodnote, to bola jedna otázka, ktorá tu odznela. Myslím si, že celkom jasne Eh, z tohoto vyplynulo a takisto o tom jasne hovoril aj posledný rečník, že vnútorný trh nebude férovo fungovať, pokiaľ nevyriešime túto otázku v EÚ patričným spôsobom. A naozaj musím povedať, že komisia už má patričné skúsenosti v nadväznosti na stanovenie istej latky, pretože korupcia tam ide vlastne o verifikačný mechanizmus v súvislosti s Rumunskom a Bulharskom a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že by sme sa mali snažiť v podstate používať tento mechanizmus ďaleko širšie. Aj vo vnútornom, na vnútornom trhu, aj na e, v externom trhu. Takže samozrejme, že môžeme vám poskytnúť patričné odpovede a pokiaľ je o pána Janga, naozaj e, súhlasím e, s vami v tom, že sú neadekvátne tieto informácie, ale keby ste sa pozreli na túto správu ako na niečo, čo má encyklopedickú hodnotu, pretože pravdepodobne viete, čo je korupcia policie, možno, že neviete, že ako sa to prejavuje v jednotlivých krajinách, ale dávam to patričné usmernenie v nadväznosti na možnosť skúmania tejto otázky. Takže toto je skôr uh, počiatočným bodom ako konečným. Takže naozaj získate istú predstavu o tom, že do akej miery v podstate sa korupcia využíva a organizovaným zločinom v týchto rôznych oblastiach. Pokiaľ ide o poznámky pána Roučeva, áno, máte pravdu, ten proces transformácie, ten už prebehol, ale tá korupcia a organizovaný zločin zostávajú. Pokiaľ ide o pani Angelili, naozaj súhlasím e, s tým prístupom, ktorý je potrebné začať uplatňovať. Keď sa pozrieme napríklad na e, korupciu policie, v jednej krajine možno budeme definovať únik informácií ako neetický e, spôsob správania sa v inej krajine sa toto bude považovať za korupciu. Takže je samozrejme potrebné špecificky isté veci ohraničiť a definovať. Samozrejme, že nemôžeme mať jednu všeobecnú definíciu korupcie, ktorá by fungovala pre nás všetkých. Musíme sa pozrieť na rôzne inštitúcie a musíme to definovať vlastne týchto jednotlivých inštitúciách, že čo vlastne sú e, takéto korupčné akty, pretože v Francúzsku napríklad máme 15 takýchto prípadov korupcie ročne, pretože tak definujú v podstate korupciu vo Veľkej Británii 120 prípadov korupcie. To závisí samozrejme od definície korupcie, ako povedal pán Buzutil v nadväznosti na tie jasné prípady, nemôžeme sa spoliehať na nejasné prípady, potrebujeme aj spravodajské informácie. A pokiaľ ide o pána Kručiata, sa musím ho sklamať, ale toto správa, ktorú napís, tú časť správy, ktorá bola napísaná o Taliansku, tak to uh, napísal profesor, ktorý je vlastne komunistom, takže na to vás chcem upozorniť, tak to proste je. Ale ďakujem vám každopádne za vašu pozornosť. Takže veľmi pekne ďakujeme spravodajcom za Centrum pre štúdium demokracie za ich prezentáciu. Veľmi pekne vám ďakujeme. A prejdeme na ďalší bod. Ide o bod číslo 13, ktorý sa týka úpravy e, uznesenia v nadväznosti na zoznam e, tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc štátov a krajín, ktoré štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Takže poprvýkrát sa o tomto diskutuje tu, v tomto výbore LIBE. Spravodajcom je naša kolegyňa pani Tania Fajon. Takže budeme diskutovať o návrhu tejto správy. Samozrejme, že tam ide aj o liberalizáciu vízovej povinnosti v nadväznosti na Albánsko, Bosnu a Hercegovinu po e, prezentácii e, zo strany našej e, spravodajkyní pani Fajon. Potom dáme slovo komisii. Pani Fajon, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem aj všetkým kolegom, e, odvážnym kolegom, ktorí tu ešte stále sú v sále, takto neskoro popoludní, iba jeden deň v podstate predtým, ako začnú naše letné prázdniny letná oddychová prestávka. Myslím si, že tu hovoríme o veľmi dôležitej veci. Bola by som rada, keby to bolo bývalo viac kolegov, pretože mnohí ľudia, občania v Bosne a Hercegovine, v Albánsku veľmi pozorne sledovajú roz sledujú rozprávu v Európskom parlamente a je postup liberalizácie víz. Treba povedať, že vízový režim izoloval občanov Západného Balkánu už príliš dlho a posledný minulý rok v decembri sme zrušili víza pre Macedónsko, Srbsko a Čiernu horu a videli sme, aký obrovský dopad to malo na životy občanov týchto krajín. V podstate to bol skôr psychologický dopad, malý pocit e, voľného slobodného cestovania do Európskej únie. Isté, že je dôležité uzavrieť tento proces na Západnom Balkáne, predovšetkým pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko. V úvode tohto roka, keď sme čelili e, zrušeniu e, víz pre tri spomenuté štáty. Zaznamenali sme e, mierny negatívny vplyv, keď e, niektorí pristahovalci z týchto troch krajín, najmä z Macedónska a z Čiernej hory, prišli do Belgínska, do Holandska, žiadali tam o azyl, hľadali tam prácu. Musím povedať, že toto trvalo zhruba mesiac a vlády v oboch e, krajinách zareagovali veľmi vhodne, pretože títo ľudia boli zabadaní, nevedeli, že bezvizová možno cestovať má isté obmedzenie, ale bolo to veľmi dobré ponaučenie pre orgány v Bosni, Hercegovine, v Albánsku, ale aj pre nás. Obe tieto e, krajiny investovali do značné finančné prostriedky do informačnej kampane, aby informovali svojich občanov, e, že bezvizové cestovanie znamená e, možnosť pobytu až do 90 dní. Nedávame tu každému prácu hneď a neudelujeme každému azyl. Je to jednoducho možnosť cestovať slobodne v Európskej únii a preto je potrebné uzavrieť tento proces. Ja som veľmi intenzívne cestovala v krajinách Západného Balkánu za posledné mesiace ako spravodajkyňa, nedávno aj v Bosne a Hercegovine a v Albánsku, kde som bola uistená zo strany orgánov, že e, sa veľmi intenzívne snažili, že sú technicky pripravení Obe tieto krajiny majú za sebou obrovský pokrok. Komisia tento pokrok uznala a preto podporujem návrh Európskej komisie vo svojom návrhu správy bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov, aby sme uzavreli zrušenie víz, aby sme presunuli tieto krajiny z prílohy e, do samotného zoznamu krajín. E, podľa mňa je vhodné, aby sme sa zaviazali k tomu, že chceme uzavrieť dohodu, ktorú sme započali v novembri minulého roka s veľkou podporou z e, radou, že budeme pristupovať k tejto téme ako k naliehavej téme. E, myslím si, že táto zodpovednosť je teraz na našich pleciach a ide tu o našu dôveryhodnosť. Ak tento proces neuzavrieme ešte tento rok, e, tak je v hre veľa. A tento rok sa odhaduje, že v Albánsku je pripravenosť na technickej úrovni už veľmi vysoká. Minulý rok tu boli odborníci, ktorí skúmali aj pripravenosť Albánska. E, máme k dispozícii správy, ktoré hovorí o tom, že obe tieto krajiny prešli skutočne dlhú cestu a sú ochotné pokračovať v implementácii sektorálnych politík, legislatívnych rámcov, ktoré sa týkajú tohto vízového rozhodnutia. Rada by som zdôraznila, e, že vzhľadom na to, že to rozhodujeme predovšetkým pre mladých ľudí a je to paradoxné, že pred 20 rokmi e, ľudia z týchto krajín mohli cestovať bez víz a v súčasnosti vyrastá generácia mladých ľudí, ktorí možno nikdy nebudú môcť vycestovať zo svojich e, krajín. Veľmi ťažko sa hovorí e, s nimi o európskych hodnotách, ak príliš veľa nevedia o týchto veciach zo svojich krajín. Ide tu o veľmi chudobné krajiny. Rada by som zdôraznila, že mladé generácie, mladí ľudia sú v tomto smere veľmi dôležití, pretože im dávame možnosť študovať, cestovať slobodne, navštíviť svojich priateľov, svoje rodiny v zahraničí, získať túto možnosť. Ako mali v minulosti ich predkovia na záver, by som rada uviedla, že sme získali e, záväzok Európskej komisie, že začiatkom septembra získame ústne vyhlásenie o záveroch odborníkov z oboch týchto krajín. Dúfam, že výsledky budú pozitívne. Dúfam, že ich zistenia budú pozitívne o technickej pripravenosti oboch týchto krajín. Ja som presvedčená, že táto vízová liberalizácia sa uzavrie čo najskôr. Teraz je na nás, aby sme sa zaviazali, my ako Európsky parlament, pokračovať v tomto úsilí. Dúfam, že v septembri prebehne hlasovanie v výbore Libe a potom aj v pléne začiatkom jesene. Dúfam, že sa nám podarí odobriť tento krok. Bola by som rada, keby je rada tak urobila, aby sme dokázali, že chceme pokračovať v tomto úsilí a chceme to poňať ako naliehavú záležitosť. Dúfam, že sa dostane Eh, na program v októbri eh, a nie až v novembri, ako sa eh, hovorí, pretože každý mesiac, keď to budeme odkladať, to zvyšuje riziko etnických rozporov alebo politickej a hospodárskej nestability v tomto regióne. Myslím si, že cena za neexistujúcu liberalizáciu by bola o mnoho vyššia. Na záver by som rada uviedla, že je to naša zodpovednosť, pretože tu rozhodujeme o kvalite života týchto občanov Západného Balkánu a e, závažným problémom ešte stále ostáva Kosovo. E, to je tiež veľkou prioritou na našom programe. Musíme nájsť spôsob, ako zapojíme Kosovo do procesu vízovej liberalizácie. Len čo uzavrieme tento proces pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, dúfam, že sa nám to podarí už začiatkom jesene. Ďakujeme pekne, pani Fajon. Teraz dáme slovo komisii. Zastupkyňou komisie je pani Gogu. Well, uh, we are, uh, we are... Nuž, uh, sme uh, veľmi spokojní s touto správou. Uh, pani Fajon, viete, aké je stanovisko komisie, čo sa týka ďalších krokov. Z nášho pohľadu je potrebné uzavrieť tie technické misie, aby sme vyhodnotili pokrok v tejto oblasti Rada by som zopakovala, že skutočne chceme ústne informovať o výsledkoch eh, tejto expertnej misie začiatkom septembra, tak ako eh, už komisia naznačila pred niekoľkými týždňami. Ďakujeme pekne, ďakujeme za to, že ste hovorili tak jasne a sručne. Dajme teraz slovo belgickému predsedníctvu. Pani Emil Mrein, nech sa páči. Dank u meneer de voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement. Ďakujem. Um, pán eh, Pani predsednička, vážení členovia Európskeho parlamentu, ako bolo povedané už dopoludnia, belgické predsedníctvo berie na vedomie vyhlásenie Rady a parlamentu tu z konca roku 2009. Uvedomujeme si, že e, Bosna a Hercegovina sú krajiny, ktoré smerujú k európskej integrácii a e, integrácia toto je dôležitý krok. Liberalizácia by však mohla nastať až potom, keď e, príslušné orgány odsúhlasia efektívnosť plánu, ktorý odsúhlasili všetky členské štáty. Vítame iniciatívu Európskej komisie vyslať novú expertnú misiu a jedna v krajine v súčasnosti pôsobí na základe hodnotenia expertov, ako aj správy o hodnotení, ktorú vypracuje Európska komisia. Mali by sme v septembri vedieť, či obidve krajiny plnia veľmi náročné podmienky. Je otázka, či by tieto krajiny mali dostať e, prístup k uľahčeniu vízového režimu. To je e, technická otázka, ale musí byť založená z, zo zistení e, expertov a Európskej komisie a pokiaľ budú podmienky splnené, tak predsedníctvo zabezpečí, aby sa v príslušnej konfigurácii rady prijalo urychlené rozhodnutie. E, predsedníctvo takisto berie na vedomie správu pani Pajan a je pripravené konať ďalej v tejto dôležitej oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz, teraz nám ešte zostal čas na niekoľko pripomienok. Pani Ludford, ďakujem, pán predseda. Obávam sa, že som nezachytila prvú časť toho, čo povedala pani Fajon, ale e, súhlasím v zásade s tým, e, so všetkým, čo povedala. E, Eh, pretože aj v minulosti veľmi účinne eh, viedla eh, výbor LIBE v tejto otázke minulý rok Myslím si, že je tu veľmi silný dôvod preto, aby tieto dve e, krajiny dostali e, túto, e, toto uľahčenie vizového režimu, pokiaľ budú splnené všetky podmienky a verím, že bude prijaté urychlené a pozitívne rozhodnutie. E, E, v e, rokuje o tom aj a k tomu prijíma aj výbor AFET. Dúfam, že 6. septembra, keď sa bude o tejto otázke hlasovať, tak sa dospie k pozitívnemu rozhodnutiu a verím, že bude možné aj na oktobrovom plenárnom zasadnutí o tejto otázke ďalej hovoriť. Ale ešte pripomienka k tomu, čo povedala rada. Je to technická otázka, pokiaľ ide o splnenie technických požiadaviek a kritérií na liberalizáciu víz, ale Nikto netvrdí, že by sa mali tieto technické kritéria nejako oslabiť, ale pôjde o politické rozhodnutie, ak sa rozhodne, že sa takýto uh, takéto oslobodenie od vizovej požiadavky neudeli. Rada eh, ak rada bude takýmto spôsobom e, e, klas prekážky prijatiu tohto rozhodnutia, tak vtedy možno hovoriť o tom, že to bude politické rozhodnutie, ktoré môže byť e, v rozpore s záujmami Európskej únie, pretože a v zásade ne, nemožno uh, z toho obviňovať len e, stredové a ľavicové zložky, ktoré sa zvyčajne vyjadrujú proti, ale môžu sem patriť aj tie e, sily na pravej strane e, spektra, ktoré takisto majú mať záujem o to, aby sa obyvatelia týchto krajín mohli aby mohli ľahšie cestovať do krajín EÚ a aby sa takýmto spôsobom zmiernili etnické napätia. E, čiže je to aj bezpečnostná otázka, politická otázka, ale e, základom sú technické kritéria. Thank you. Mr. Buzutil. Pán Buzutil. E, ďakujem, pán predseda. V svetle toho, čo povedala Sara Letford, by som chcel e, vyjasniť pozície stredopravej e, zložky. E, my sledujeme vývoj tejto oblasti od samého začiatku a máme na zreteli tak politické úvahy, ako aj technické požiadavky E, naša tieňová spravedajkyňa e, takisto vyjadrila názor, že e, aj my musíme posudzovať perspektívu európskej integrácie Albánska a Bosnia a Hercegoviny. Musíme to robiť zatvorenou mysľou a pozitívne, pretože sa si myslíme, že, že toto je aj ich prirodzený domov a nič iné si nemyslíme. A pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu, samozrejme je je treba splniť isté kritéria a e, do septembra by sme mali mať definitívne výsledky e, testov e, plnenia kritérií a pokiaľ sú tieto výsledky pozitívne, pokiaľ budú pozitívne, tak rozhodne podporíme odporúčania pani Pajon v tejto oblasti. Skutočne máte pravdu, keď hovoríte, že máme aj povinnosti a že môže byť ohrozená naša dôveryhodnosť ale e, čoskoro sa, to, sa o tom presvedčíme na základe týchto testov. Ďakujem. Posledná pripomienka. Spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za podporu svojich kolegov v Európskom parlamente. Myslím si, že parlament e, dlhodobo prejavuje veľkú podporu procesu liberalizácie vízového režimu, ale ďakujem aj rade, ktorá tvrdí, že liberalizáciu, liber, liberalizácia e, víz je technickou otázkou, ale e, ja e, viem, že sú to veľmi dôležité politické aspekty a preto prosím, aby ste neoddialovali potrebné e, vyjadrenia. Do septembra by sme mali mať dostať vyjadrenia expertov. E, rada sa bude touto otázkou, alebo mala by sa touto otázkou zaoberať približne v rovnakom čase ako parlament a nemala by to preťahovať nejak do konca jesene či do zimy. Eh, myslím si, eh, že v Európskom parlamente sa nám podarí do začiatku jesene dať zelenú eh, tomuto procesu, ktorý budeme aj naďalej podporovať, aby občania Bosny, Hercegoviny a Albánska mohli čoskoro slobodne cestovať do Európskej únie a som silne presvedčená, že to zasluhujú väčšmi než kedykoľvek predtým. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Myslím si, že z, tohto, e, z tejto rozpravy e, vychádza záver týkajúci sa e, harmonogramu. V prvom rade 2. septembra komisia predloží výsledky misií, ktoré sa uskutočnia v lete. 3. septembra o 6. večer je posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a potom, ako sme si vypočuli, potom ako si vypočujeme e, výsledky APETu, ako povedala baronka Latfordová. Možno budeme hlasovať vo výbore LIBE 13. septembra, čiže e, E, týmto e, prechádzame k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 15. Nie, prepačte, bod číslo 14, opravil sa pán predseda. E, a tento sa týka postavenia eritrejských migrantov v Líbii tu ehm, eh, sme mali zástupcu eh, komisie, ktorý hovoril o tomto bode ako naliehavom bode a niektorí z našich kolegov tu vo výbore eh, Libe o tom takisto hovorili. V prvom rade by sme chceli privítať generálneho riaditeľa DG pre vnútorné záležitosti e, patrí pod pôsobnosť e, komisárky Malstromovej a je to generálny riaditeľ pán, pán Malservisi, ktorý bude výbor e, informovať o situácii eritrejských migrantov, ktorí sa snažili vstúpiť na územie EÚ, ale boli zablokovaní v Líbii. O tejto otázke sa nedávno hovorilo a výsledkom bolo vystúpenie nielen zo strany Európskej komisie, ale aj agentúr e, OSN, ako je vysoký komisár e, OSN pre ľudské práva, ako aj Medzinárodný úrad pre migráciu. E, práve sme si mohli vypočuť, že e, vedúci tejto misie v Líbii, pán Lawrence Hart, je dnes s nami. Vítame ho. A e, odovzda- a neskôr mu dáme slovo. Zdá sa, že situácia sa zlepšuje, ale napriek tomu uh, Otázka zaobchádzania s migrantmi a utečencami na libyskom území je ešte stále na programe dňa a ešte stále prebiehajú rokovania s Európskou úniou v rámci prijatia Všeobecnej dohody medzi EÚ a e, Líbiou, ako aj readmisií. E, začiatkom roku 2009 na tom začal pracovať podpredseda komisie Baro. Teraz dozdávam slovo generálnemu riaditeľovi pánovi Manservisimu a potom e, budem mať priestor na krátku výmenu názorov. Možno náš kolega pán Panzeri by chcel uviesť e, túto otázku, ktorá bola predložená na program ako naliehavá. Chceli by ste sa k tomu vyjadriť? Pán Manservisi? Zdá sa, že pán e, Manservisi tu ešte nie je, ale bude tu každú chvíľu. Takže môžeme dať slovo tejto problematike napríklad predstaviteľovi Medzinárodnej organizácie pre migráciu pánovi Hartovi. Chceli by ste eh, k tomu niečo povedať, kým eh, príde pán Manservisi? Prichádza? Áno, pán Manservisi eh, prichádza. Se vuole prendere il suo seggio? E, nech sa páči, e, môžete sa zaujať svoje miesto. Ďakujeme vám. Vítajte u nás. Ecco, Abbiamo risolto tak sme vyriešili sme e, túto otázku. Vítame vás, pán generálny riaditeľ, pán servisi a hneď vám odovzdávame slovo, aby ste uviedli túto otázku. a sme pripravení si vás vypočuť. Thank you very much. Uh, actually, uh, um, I would like... Uh... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zdôrazniť, že my sme sem prišli skôr, aby sme si vypočuli to, čo chcete povedať vy, ale podelím sa s vami aj o informáciu o tom, čo sme urobili, pretože je to vec, ktorá je predmetom verejnej diskusie, ale je tu dosť málo informácií z prvej ruky. V prvom rade, ako to vyzeralo s touto skupinou Eritrejcov v Líbii? Títo E, tieto informácie sú známe z, tak povediať, z neformálnych kontaktov e, od predstaviteľov tlače, mimovládnych organizácií a podobne. Ale samozrejme získavali sme informácie aj prostredníctvom Vysokého e, komisára OSN pre utečencov. E, vieme teda, že v súčasnosti je v, vo väzbe 400 Eritrencov zadržiavaných ako nelegálni migranti a e, nedávno 250 e, z nich libyské orgány identifikovali. Najprv boli vo väzbe v stredisku Izurata a teraz e, e, viacerí z nich boli presunutí e, do iného zadržiavacieho strediska na juhu krajiny. Vieme, že dochádzalo k mnohým neformálnym intervenciám, intervenciám, z ktorých e, niektoré boli na veľmi vysokej úrovni, napríklad zo strany italianského ministra pána Satyho a ďalšie. Okrem toho sa tu realizovali viaceré kontakty a iniciatívy e, aj zo strany OSN. E, libijské orgány povedali, že nemajú v úmysle nikoho vyhostiť a že sú E, pripravené užšie spolupracovať a dokonca mnohých z týchto e, zadržiavaných e, previesť do strediska v Mizurate, ktoré má vyššiu úroveň či lepšie podmienky. Samozrejme nám to robí veľké starosti, ale zároveň musíme povedať, že doteraz získané informácie síce nepriamým spôsobom, ale už aj priamým spôsobom od ministra zahraničných vecí pána Misakusa, s ktorým sa pani Marso dnes stretla. E, takže na základe týchto informácií vieme, že sú pripravení nás plne informovať a zabezpečiť e, e, informácie o tom, čo majú v úmysle urobiť, že nemajú v úmysle vyhostiť týchto zadržiavaných a že sú pripravení spolupracovať s európskymi orgánmi. Libia má 4000 kilometrovú hranicu, ktorá nie je kontrolovaná s e, inými africkými krajinami. E, vy poznáte našu pozíciu, práve ju e, to zopakoval minister Musakusi a takisto zopakoval, že majú v úmysle s nimi zdať a takisto im umožniť prístup k vysokému komisárovi OZN pre utečencov. Ako viete, štatút tohto úradu bol neformálny, to znamená, že nebola tam nejaká formálna dohoda. A pokiaľ ide o podpis ženevského dohovoru e, z roku 51 Libiov, tak e, tento ešte nebol daný, ale Libia je pripravená neformálne spolupracovať a my spolupracujeme aj s OSN na mnohých projektoch a sme pripravení robiť viac, pretože je jasné, že e, tu nie je len o otázku regulácie, ale aj o otázku pomoci. Samozrejme, v tomto kontexte prebiehajúce rokovania v rámci rámcového, rámcovej dohody o spolupráci vychádzajú aj z kapitoly venovanej vnútorným veciam. V rám, doteraz sa nedosiahol výraznejší pokrok v rokovaniach o tejto kapitole, ale minister um, ehm, ehm, Musakasi odblokoval uh, túto prekážku a je pripravený, že a vyjadril e, pripravenosť rokovať o tejto otázke budúci týždeň. E, v kapitole o vnútorných e, veciach sa toho veľa nedialo, ale pod dojmom posledných udalostí a ich tlaku sa e, konajú rôzne rokovania s ministrom zahraničnej veci a e, budeme v týchto rokovaniach pokračovať aj v súvislosti s vypracovaním cestnej mapy. E, takže veci sa hýbu a my túto záležitosť e, pozorne sledujeme, aby sme mohli e, konať na politickej úrovni. My hovoríme o politických vzťahoch s Lím Libiou, pretože nehovoríme o implementácii nejakých právnych predpisov alebo podobne. Takže toľko to z mojej strany. Ďakujem vám. Takže hádam, teraz prišiel čas na to, aby sme e, si vypočuli e, zástupcu EOM, pána Harta, s e, pani Gomez z výboru pre externé záležitosti. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo v podstate e, fungujem aj ako náhradnička tohto výboru. Mikrofon, prosím. Nie je zapnutý? Vyzeralo to, že bol zapnutý. Chcela by som sa poďakovať pánovi Mansfisimu za tieto informácie, ktoré nám do, dal. Sú e, v podstate totožné v nadväznosti na tie informácie, ktoré som získala hlavne prostredníctvom Eh, úradu eh, Vysokého komisára pre utečencov OSN. Eh, nesedla som sa s pani Manson. O tom som nevedela, že máte aj tieto informácie. Je to naozaj nádejný vývoj, tak povediac. Ja sama ako spravodajkyňa v nadväznosti na budúcu rámcovú dohodu s Líbiou, o ktorej sa ešte stále rokuje, som e, nadviazala kontakt s líbyským veľvyslancom. Prvé informácie som dostala približne pred týždňom o tomto probléme, e, o tom, že ide o 400 Eritrejčanov. A skutočne vidím, že keď berieme do úvahy tú to, aká pozornosť sa tejto záležitosti venovala zo stranu e, parlamentu a zo strany ostatných členských štátov. Ja si myslím, že podstate toto viedlo k týmto priamým kontaktom medzi pani Malstromovou a ministrom zahraničných vecí Líbie a získali sme ubezpečenia zo strany Líbie, že títo ľudia nebudú vrátení do Eritrej, čo je veľmi dôležité. A musím povedať, že na základe týchto informácií, ktoré som získala, niektorí títo ľudia To boli osoby, ktoré boli vrátené niektorými členskými štátmi do eh, Eritreji na základe nelegálnej eh, emigrácie. Neboli v podstate eh, týmto úradom OSN pre utečencov nejakým spôsobom screeningovaní, pretože medzi tým bol tento úrad vlastne Ehm, požiadaní o to, aby opustil túto krajinu, ale na základe týchto informácií, že títo ľudia nebudú vrátení ehm, do ehm, Eritreji, tak v podstate práve tento úrad Vysokého komisára pre utečencov v súčasnosti vlastne rokuje o tom, čo sa bude diať s týmito utečencami a rokujú aj o tom, aby sa nevrátili späť do Eritreji. Samozrejme, že tieto um, vzťahy, ktoré máme s Líbiou, sú ďaleko širšie vzťahy ako len otázka uh, utečencov. Hlavne v nadväznosti na to, že uh, hovoríme o krajine, ktorá nikdy neratifikovala uh, dohovor OSN o ochrane utečencov. Oni nikdy neuznali, že vlastne existujú nejakí utečenci, napriek tomu faktu, že Líbia je vlastne súčasťou dohovoru a afrických krajín o utečencoch. A pre nás, okrem samozrejme riešenia tohto konkrétneho prípadu, a skutočne e, si myslím, že e, v svetle toho, že toto ubezpečenie, že títo, títo ľudia nebudú vrátení naspäť do Eritrej, že to je veľmi, veľmi dôležité a budú mať nejaký nárok zostať a pracovať v Líbii. A Samozrejme, že je veľmi dôležité v podstate e, získať viac informácií o tom, aké je vlastne všeobecné stanovisko Líbie a, a zohľadňujúc vlastne to, že pracujeme a rokujeme teraz o dohode, myslím si, že toto všetko do toho bude zahrnuté. Ďakujem veľmi pekne, takže mohol by nás informovať o e, vývoji veci pán Harford, ktorý je tu s nami prítomný. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo a vám, pán Mansanízi, ďakujem za um, toto objasnenie a môžem len potvrdiť v podstate to, čo ste povedali, pretože oznámenie o tom, že títo Eritrejčania budú pustení na slobodu, to už v súčasnosti sa formuluje a my sme samozrejme pracovali e, spolu s úradom e, Vysokého komisára pre utečencov OSN v nadväznosti na e, utečencov a žiadateľov o azyl. V súčasnosti vlastne vykonávame isté neformálne akčné kroky v súvislosti s Líbiou a líbijskou vládou, aby sme vlastne zabránili takému riešeniu, ktorým by bola deportácia. Toto sme, myslím, dosiahli. A sme e, v pravidelnom kontakte s eritrejskou skupinou, oni v podstate toto považujú za dočasné riešenie, nie za konečné riešenie, pretože sa snažili dostať do Európy, ale každopádne dohoda medzi ministerstvom práce líbijskej Džamahírie a o, samozrejme, že sú tam um, patričné um, orgány, ktoré budú týchto Eritrejčanov zamestnávať. Nepôjde o takú istú záležitosť ako o Somálčanov, pretože Somálčania boli uvoľnení z týchto zadržiavacích táborov a dnes môžu vlastne pracovať v Líbii. Takže ako som v čase, keď o tom to hovoríme, tá situácia sa ustavične vlastne vyvíja. A pred niekoľkými hodinami som dostal um, takú informáciu, že sa vlastne majú uh, v, v týchto uh, zadržiavacích táboroch uh, že by sa mali vlastne z 19 táborov, ktoré sú v Líbii, že by sa mali títo všetci ľudia hm, uvoľniť, prepustiť, že to by neboli len Eritrejčania. Je to naozaj e, situácia, ktorá sa veľmi rýchlo vyvíja, tak ako som povedal, a my naďalej túto situáciu sledujeme a monitorujeme. Uvidíme, čo sa stane, pretože vlastne v tomto prípade by išlo niekoľko tisíc ľudí. Ministerstvo um, Eritreje nás požiadalo o to, aby sme monitorovali vlastne celú túto situáciu, aby sme naozaj um, sa ubezpečili, že všetko toto proste prebehlo patričným spôsobom. A dovolte mi, samozrejme, aby som povedal ešte niekoľko slov v nadväznosti na ochranu utečencov. Uh, v Líbii vlastne ide o približne 12 tisíc osôb. Uh, de, ide o de facto ochranu minulý rok e, neprišlo k nejakej deportácii týchto osôb do Eritreji a ani do Somálska, pretože to sú dve hlavné krajiny pôvodu týchto e, utečencov a žiadateľov o azyl. Tak ako som povedal, tá situácia je taká, že niektorí ľudia boli vlastne premiestnení do iného centra na juhu a e, toto vyvolalo isté obavy pretože e, toto e, centrum je veľmi známe tým, že odtiaľ sa organizujú vlastne lety, ktorými sa vracajú títo ľudia naspäť do tej krajiny, e, z ktorej prišli ale zatiaľ tá situácia vyzerá v poriadku, takže chcem vám naoz- chcel som vás naozaj len veľmi stručne poinformovať o tom vývoji. Takže teraz si vypočujeme nášho kolegu, pána Panzetiho. Ďakujem vás za slovo, pán predseda. Ja som bol posledných týždňoch eh, mal som možnosť požiadať komisiu o to, že či tieto bilaterálne dohody vlastne uľahčujú takúto európsku iniciatívu alebo nie. Pri niekoľkých príležitostiach mi povedali, že v mnohých prípadoch tieto bilaterálne dohody vlastne eh, práve eh, spomalujú túto iniciatívu zo strany EÚ. Je potrebné samozrejme riešiť tú situáciu, e, ktorá nastala a samozrejme, že to e, je prípad mnohých krajín, ktoré e, majú hranice blízko tranzitných krajín pre takýchto migrantov a je celkom prirodzené, že potom sa snažia nejakým spôsobom zvládnuť lepšie vlastne tento prílev utečencov. A tak ako som povedal zástupcovi komisára, vysokého komisára pre utečencov. Nikto vlastne nevie, že ako to bude vyzerať, hlavne v nadväznosti na politiku, non-reforman a tak ďalej. A to obdobie, počas ktorého vlastne e, majú povolené zostať v krajine e, tranzitnej títo ľudia. A potom je tam ešte ďalší aspekt v nadväznosti na krajiny, ktoré podpisujú bilaterálne dohody a dohody, ktoré sú podpísané medzi nimi a EÚ, pretože tu je vlastne nedostatok solidarity v EÚ. Dnes v priebehu interviu pani komisárka Malstromová povedala talianským novinám, že členské štáty majú právo toto robiť, ale je lepšie, keď v podstate toto spravia e, v súlade e, s Bruselom e, a my vieme veľmi častokrát, že v podstate sa Brusel e, e, do tejto záležitosti nejak neangažuje. Máme v podstate dva problémy, ktoré my musíme vyriešiť na základe tejto situácie. Tým prvým problémom, tam aké sú vyhliadky v nadväznosti na týchto 400 Eritrejčanov, pretože celkom zjavne je veľmi dobre to, že z týchto zadržiavacích táborov boli prepustení a že budú e, môcť e, pracovať a budú e, v podstate vykonávať sociálne prospešnú prácu pretože alternatívou by bol návrat týchto ľudí. Mnohí z nich to sú mladí ľudia, a v Eritreji musíte až do veku 40 rokov vykonávať vojenskú službu. Ale uh, tento problém, tak ako povedala komisia, to, táto alternatíva uh, v podstate by, by, by nebola jediná, pretože sú aj iné možnosti. A samozrejme, že by bolo jednou z možnosťou, že by pomaly umierali práve v nadväznosti na tie podmienky, v ktorých žijú. Takže toto je problém, ktorý je potrebné veľmi detailne sledovať. A keď sa pozeráme na ľudí, ktorý, o ktorých si myslíme, že by mal byť vlastne udelený stav utečencov, že istý tlak by tam mal sa vyvíjať a samozrejme, že toto je problém, ktorý sa netýka len Talianska, ale Európy. Čo vlastne robí Európa? Pravdou je, že tieto rokovania naozaj ne, prebiehajú, pokiaľ ide o bilaterálne dohody. A veľmi dobre vieme, aké sú ťažkosti, ktorými my bojujeme. A častokrát sa pýtame seba samých, že či by nebolo vlastne rozumnejšie silnejším spôsobom tlačiť v tomto smere tlačiť tak, aby to vlastne nahradilo isté bilaterálne dohody a európskou dohodou, ktorá by bola pod európskou kontrolou. Takže myslím si, že by sme mali e, naďalej v tomto pokračovať. A sú krajiny, s ktorými máme mimoriadne ťažkosti, napríklad aj s takou krajinou, ako je Líbia. A musíme si byť vedomi toho, že musíme konať samozrejme veľmi rýchlo. Now we opening... Teraz otvárame diskusiu. Prosím vás, buďte struční vo vašich otázkach, tak aby sme nemuseli preťahovať vymedzený čas pre našu schôdzu, najmä vzhľadom na tlmočníkov. Ešte stále máme jeden ďalší bod, ktorý musíme prebrať. Najskôr pani Sargentín, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda. Ehm, prečo sa to e, dostalo vôbec na program? E, predsa odpovede taká, ako povedal pán Patony. E, máme tu dočinenie s viacerými programami. Eritrea je v podstate severnou korou Afriky. Keď raz niekto opustí túto krajinu, už sa nemôže vrátiť, pretože bude potrestaný. Všetci, všetci tí, ktorí opustia Eritreu, majú automatický dôvod žiadať o azyl alebo spadajú do kategórie eh, non-refoulement, keď vieme, kto opustil Eritreu, eh, budú eh, mať pri zistení problémy ich rodiny príslušníci. Jednoducho musia čeliť skutočne mnohým problémom a toto všetko teraz musíme podchytiť. ten hlavný problém a nespočíva v tom, ako sa pristupuje v Líbii, že zatiaľ mu azyl. Problém je v tom, že tu máme dočinenie s ľuďmi, ktorí sa snažili prísť do Európy a títo ľudia nemajú možnosť požiadať o azyl. E, ja tu mám pred sebou článok z talianských novín z 29. apríla. Ten článok, e, ten časopis e, má názov 24 hodín Pani malá komisárka Malstromová rokuje o dohode s Libiou a vyzýva k tomu, aby ostatné krajiny podpísali takúto dohodu. Podľa mňa je vhodné e, aby bilaterálne rokovania s takou krajinou ako Líbia, ďalej multilaterálne rokovania s takouto krajinou, keď sa hovorí o takýchto azylových e, otázkach, to si dokážeme predstaviť, e, ako chcete vôbec e, spojiť túto možnosť žiadať o azyl so zásadami základných práv títo ľudia sú na ceste do Európy a nemajú e, možnosť požiadať o azyl na tejto ceste. E, v tejto chvíli už skončil pán predseda, ale musíme sa na to pozrieť e, aj v kontexte tejto krajiny, ktorá je Severnou, Af- ktorá je Severnou Koreou v Afrike. Je potrebné pozrieť sa na eritrejský režim, kde existujú tajné väzenia a ľudia dennodenne E, majú porušované svoje práva. Ďakujem pekne. Teraz máme zoznam rečníkov a práve teraz som ho uzavrel. Prosím, obmedzte sa na dve minúty, aby sme to stihli, pani Flot. Two minutes. Dve minúty, prosím. Eh, je jasné, že táto tzv. nová aféra eh, Eritreji, ktorá vyzerá veľmi dramatická, eh, je, ako povedala kolegyňa z krajiny, kde sa veľa hovorí o ľudských právach, poukazuje na niektoré veci, napríklad otázku refoulement tu je počet migrantov veľmi veľký a toto je vec, na ktorú kriticky už dlhší čas poukazuje aj Vysoký komisariát OSN pre utečencov. Pokiaľ ide o administratívne, justičné praktiky Líbie, panuje tam všeobecná neistota a e, viacerí európsky aktéri, ktorí e, pracovali na tejto problematike s Líbiou, takisto e, tvrdia, že e, nasadenie, s akým Európska únia rokuje s Líbiou v otázke riešenia postavenia týchto eritrejských utečencov je veľmi problematické. V Trip Polise e, Vysoký úrad OSN pre utečencov zistil e, prítomnosť 9 tisíc osôb, ktoré sú predmetom zlého zaobchádzania a žijú v podmienkach, ktoré neumožňujú Európskej únii absolútne kontrolovať e, ich situáciu a podmienky ich zadržiavania. Niektoré z týchto centier boli navštívené a a záver je taký, že podmienky, ktoré tam vládnu, sú absolútne katastrofálne. A keď si kladieme túto otázku, musíme v prvom rade zodpovedať na to, akým spôsobom môže táto krajina kontrolovať prílev utečencov cez jej hranice. A e, e, ja si myslím, že toto je otázka, na ktorú musí komisia E, reagovať a musí urobiť záver pre svoje ďalšie rokovania s Libiou. Ďakujem. Dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočuli sme si nové informácie. Mnohí z nás e, mnoho nevedeli o tejto záležitosti. E, keď sa zamyslíme nad týmito štyrmi stovkami Eritrejčanov, ktorí sa ocitli v skutočne dramatickej situácii a tiež sme si vypočuli o situácii 12 tisícov ľudí, ktorí boli e, vystavení zásahu a dnes do poludnia minister pre pristahovalectvo z Belgická tu s nami strávil istý čas a zdôraznil vo svojom vyjadrení, že je potrebné, aby Európska únia sa začala venovať celému rade bilaterálnych dohôd. Podľa mňa toto je cesta správnym smerom a síce zvýšená miera integrácie, prijímanie ľudí, ich, ich e, zapracovávanie, začlenovanie do pracovného trhu a taktiež e, zohľadňovanie tých základných potrieb jednotlivcov. Pán, pán Cernu to veľmi dobre vie. Taliansko je jednou z mála krajín s ďalšími, ako je Malta a Španielsko, ktorý, ktoré implementovali tieto bilaterálne dohody a budú podliehať kontrole so všetkými obmedzeniami, ktoré platia. Ide tu však o otázku skutočnej solidarity. Štokholmský program stanovuje toto ako jednu zo svojich priorít. Všetci si to musíme uvedomiť a dohodnúť sa na tom e, zľava, správa aj zo stredu. Musíme si uvedomiť, že Európska únia musí konať doplnkovo k členským štátom a musí zareagovať na túto zodpovednú solidaritu, pretože utečenci a pristahovalci nechcú cestovať do Holandska. Naši kolegovia e, nemusia trpieť pod ich e, návalom. Ide tu predovšetkým o krajiny Stredomorí. To je hlavným e, príznakom, pretože tieto krajiny sú bližšie a tie migračné toky sa dosť výrazne zmenili. Mnohí teraz idú do Tuniska. Musíme si uvedomiť, že asociačná asociačné dohody, ktoré sa týkajú vzťahov s Líbiou, by mali zohľadňovať túto skutočnosť e, a mali by sa snažiť nejakým spôsobom riadiť e, toky pristahovalcov. A pán Manzani si e, k smernici o sezónnych pracovníkoch a tiež o vnútrofiremných transferoch. Toto je veľmi relevantné k tejto súvislosti, chcel som to zdôrazniť. Ďakujem pekne. Pán Tavares, na dve minúty, prosím. Ďakujem, pán predseda. Isté, že dobrou správou je, že Eritrejčania eh, neprídu o život, keď eh, sa vrátia do svojej krajiny alebo nebudú musieť eh, stráviť zvyšok života vo väzení. Tešíme sa z toho, avšak je to veľmi klský chodníček. Hovorí sa, že tí, čo boli zadržaní, museli vyplňovať formuláre na dočasné povolenie na pobyt e, maximálne 3 mesiace a potom e, museli ostať v jednom špecifickom regióne Libia. Keď tento dokument stratil e, platnosť, museli požiadať o ďalší dokument a museli na to predložiť pas. To znamená, že museli osloviť eritrejské veľvyslanectvo a tým ohroziť svoje rodiny v Eritreji. Teda v každom prípade je tu pre nás aj morálne ponaučenie. Už viackrát sme sa ponaučili, že dohody s Líbiou sú dobrými, e, dobrou správou pre riadenie našich migračných tokov. Myslím si, že tu ide o dve zásadné veci. Poprvé, títo eritrejčania a vôbec predstava, že budú mať dispozíciu sociálnu prácu v Líbii, e, nás nesmie naplňať dojmom, že sú ekonomickými utečencami. To eh, by bol eh, jeden z najhroznejších vedľajších účinkov. Sú to ľudia, ktorí majú jednoznačne právo na azyl a tým sa dostávame k druhému bodu a síce eh, je to ten všeobecnejší bod, že Európa nedokáže zaistiť svoje povinnosti z medzinárodnej legislatívy. Buď dodržiavame ich práva, alebo nejak ich prisúdime Líbii, ktorá nie je signatárskou krajinou e, dohovoru o štatúte utečencov, tým nedodržiavame ich práva. Myslím si, že e, by sme si mali uvedomiť našu zodpovednosť. E, nemáme vôbec informácie o tom, kde presne k tomuto došlo, kto ich poslal späť do Líbie, o koho máme žiadať o tejto informácie. Myslím si, že na jednej strane by to mala byť talianská vláda, na druhej strane Frontex. Mali by sme o tom diskutovať podrobnejšie, pretože isté, že je to špecifický prípad, ale naznačuje aj rozľahlejší pro- problém a je potrebné prizvať na zasadnutie výboru aj zastupcov Talianska, zastupcov Frontexu. Ďakujem pekne, pán Froselino, na dve minúty. Pani Froselino. Ribadisco ancora una volta come Ďakujem pekne. Ja by som rada zopakovala, ako to napokon robím za každým, že som žiadala o, novom, o informácii o novom vývoji v súvislosti s dohodou s Líbiou, ale nikto nehovorí o týchto veciach. Nevieme, o akých faktoroch hovoríme. Hovoríme tu však o krajine, ako je Líbia a vypočuli sme si už celý rad eufemizmov o tejto krajine. Hovoríme tu o sociálne užitočnej práci. Ja im vôbec neverím, nedôverujem im vôbec eh, tým slovám, ktoré používajú. Čo presne myslia pod týmto pojmom sociálne užitočná práca? Môže to byť kľudne nútená práca napríklad. Mm, kľudne môžu vyslať týchto pristahovalcov do púšte a nechať ich tam zomrieť ponechať ich vlastnému osúdu. E, len nezabúdajme, že Libia nikdy nepodpísala žiadny medzinárodný dohovor, žiadny e, dohovor, ktorý sa zaoberá ľudskými právami, ani ženevský dohovor. Mali by sme teda k tomu pristupovať veľmi, veľmi pozorne. Vláda by som spomenula, že na základe Lisabonskej zmluvy parlament e, bude musieť dať svoj súhlas a v súlade e, s článkom 218 poslanci majú právo získať e, všetky informácie, ktoré sa týkajú danej problematiky, teda musíme byť informovaní. Myslím si, že komisia by mala nám pravidelne poskytovať informácie o vývoji rokovaní. A možno aj spoločne s komisárkou pre zahraničné veci a tiež e, formu delegácie pre vzťahy s Magrebom a Líbiou. Toto by bolo um, gesto, ktoré by naznačovalo ochotu spolupracovať Užitočným záverom v tomto by bolo, že by sme dosiahli záruku dodržovania ľudských práv, pretože toto je predsa náš hlavný cieľ. Náš hlavný cieľ je zabezpečiť základné práva ľudí. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a to čo najrýchlejšie pretože sme si vypočuli o súde 400 ľudí, ale taktiež sme si vypočuli o 240 ľuďoch, ale e, ide tu o mnoho vyššie počty ľudí. Vôbec nevieme, koľko ich je, nevieme o nich nič. Keď sme mali možnosť navštíviť niektoré tieto zadržiavacie tábory, ukázali nám iba to, čo nám chceli. E, som si istá, že nám neukázali tie skutočné podmienky, v ktorých títo ľudia žijú. Ďakujem pekne pani Angelina na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Isté, že je tu táto veľká obava a ja v tomto plne súhlasím so s kolegami, obava, ktorá sa týka ľudských práv a podmienok, za ktorých sú dodržiavaní títo ľudia. Ale dnes sme si vypočuli aj pozitívne správy. Vrátanie toho, že Líbia prelevila ochotu stretnúť sa s vysokým predstaviteľom, vysokým komisárom OSN pre utečencov. To je dôležité spomenúť. Ale rada by som položila otázku pánovi pán Serimu, pretože ak som ho správne pochopila, v úvode spomenul, že komisia už viackrát uviedla, že bilaterálne dohody narúšali politiku Európskej e, únie v tejto oblasti. Myslím si, že e, toto zbavuje zodpovednosti tých, ktorí sú autormi týchto bilaterálnych dohôd, e, to znamená Taliansko, členské štáty, na hranici Európskej únie majú bilaterálne dohody, pretože nemajú politiku výmeny. Sťažujú sa na to, že Európy je príliš málo v politike pristahovalectva a robia to, čo je v ich silách. Okrem toho, dnes sme celé dopoludnie hovorili s belgickým predsedníctvom, snažili sme sa vyzvať všetkých k pro celoeurópskemu prístupu a Žiadali sme o to, aby bilaterálne dohody podliehali dohľadu zo strany európskeho systému. A tie krajiny, ktoré podpísali bilaterálne dohody, potrebujú tento európsky systém, ktorý zabezpečí dohody vo všetkých oblastiach, ktoré poskytnú zábezpeky všetkým štátom a predovšetkým poskytnú garancie aj čo sa týka základných práv žiadateľov o zalize o azyl eh, pán Borgecio. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán predseda. Ja som dosť eh, zaskočený, pretože myslím si, že to vyhlásenie bolo skutočne groteskné, že niektoré členské štáty chcú mimoriadne vzťahy s Líbiou. Zo všetkého, čo som si vypočul, skutočne ehm, neviem, s kým by mohli mať takéto vzťahy pretože toky prisťahovalcov cez Stredomorie spôsobili práve tok z tejto konkrétnej krajiny. Teda je v prospech Talianska, že presvedčilo líbyjské orgány navrhnúť takúto bilaterálnu dohodu. Európske inštitúcie sa vyhýbajú takémuto kroku. Týmto krajinám sa podarilo vyzrokovanie priamo s Líbiou Nemám tu žiadne fakty, ale zrejme nie je na mieste domnievam sa, že tento príchod vysokého predstaviteľa OSM pre presťahovalcov má niečo dočinenie s nejakým diplomatickým tlakom nejakých iných eh, štátov. A pretože prinášajú obete, eh, snažia sa riešiť problém pristahovalectva priamo a vystavujú sa riziku aj politických problémov keď napríklad e, zaobchádzajú alebo rokujú zastupcom Líbyjskej republiky. Myslím si, že problém utečencov z Afriky je predovšetkým problémom africkým. Sú nejaké prepojenia? E, vyvíja komisia nejaký tlak? Počuli sme o tom, že sa vyvíja tlak na krajiny, ktoré podpisujú dohody. Vypočuli sme si, že Líbia e, podpísala africkú dohodu o utečencoch e, vyvíja komisia tlak na africké organizácie, pretože ide o ich ľudí, o Afričanov, e, nede o Európanov. Oni by sa sami mali starať o svojich ľudí. Pán Busutil na dve minúty. Yes, um, Mr. Chairman, I think Libya does have a point. Pán predseda, myslím si, že Líbia e, má pravdu, keď hovorí, že nechce sa stať juž, e, strážcom južnej hranice Európskej únie. A má pravdu, keď hovorí, že má obrovské problémy so svojou južnou hranicou. My toto vieme už niekoľko rokov a ja e, žiadam komisiu a hlavne pána Mansenisiho, aby nám povedali, na čo vlastne ešte komisia čaká, aby pomohla Libii, aby Libia potom pomohla nám. Tie doterajšie odpovede nie sú uspokojivé. Na čo čaká pán Barroso a nejde do Libie, aby sa porozprával s libyskými orgánmi. E, počul som, že e, dnes sa uskutočnilo stretnutie e, pani Mansu s libyským ministrom zahraničných vecí, ale prečo sa tak nestalo už dávnejšie? Je potrebné, aby sa navštevovala Libya, pretože ak chceme, aby nám Libya pomohla, musíme byť pripravení s ňou spolupracovať. Pokiaľ ide o dvojstranné dohody, boli tie informácie týkajúce sa dvoch bilaterálnych zmluv e, prijímam veľmi skepticky, pretože e, tieto e, dohody pomohli e, južným členom e, Európskej únie, ktoré znašajú najväčšiu ťarchu, ale čo je hlavné, pomohlo e, uchrániť tisícky ľudí pred utopením sa. A ďalej je to najúčinnejšia zbraň proti organizovanému zločinu, ktorý podmienuje všetky tieto snahy o únik zo severoafrického pobrežia myslím si, že e, je to najúčinnejší spôsob e, boja proti organizovanému zločinu a napokon je veľmi ľahké kritizovať dvojstranné dohody, je veľmi ľahké byť proti ním, ale myslím si, že by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme neupadli do pasce e, pokritectva, pretože keď kladieme otázku, kto na seba preberie zodpovednosť za prijatie žiadateľov o azyl aj imigrantov po ich príchode do Európy. E, je to Španielsko, Taliansko, Malta a len juho, juhoeurópske e, štáty a toto nie je riešenie. Ďakujem, pán e, Posutil. E, dostali ste, pán Panceli, veľmi e, konkrétne otázky. Prosím vás, aby ste veľmi rýchlo odpovedali a potom sa e, potom znovu dostane slovo predstaviteľ komisie, pán Manservisi, na záverečné slovo. Ďakujem. Ja som len sprostredkoval názor komisie. Veľmi často dvojstranné dohody sú v ceste európskym iniciatívam. Som však presvedčený o tom, že že všetky európske iniciatívy vrátane dvojstranných dohôd pomáhajú dlaždiť cestu, ale ak nechceme byť pokrytci sami pred sebou, tak musíme akceptovať, že tieto dvojstranné dohody neriešia problém, ale je to, to je jasné. A navyše, keď sa spýtate, ako možno podporiť európske intervencie, to musíme vychádzať z európskej politiky. Nemôžeme jednoducho konať ako náhradníci. A ak e, máme dvojstrannú dohodu, tak musíme za ňu prijať zodpovednosť, ale e, dvojstranné e, zmluvy musia zodpovedať európskej politike aby nedošlo k vnútornému protirečeniu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vyvíjali tlak smerom k celoeurópskej iniciatíve, ktorá by sa vzťahovala na všetky krajiny. Ďakujem. E, ďakujem. Ja som mal v úmysle odpovedať e, svojim jazykom, ale začal som po anglicky, tak budem pokračovať po anglicky. ak mám hovoriť konkrétne, e, myslím si, že tu je veľa prvkov a veľa pripomienok e, a myslím si, že je to veľký priestor na spoločnú prácu. Ale keď hovoríme o týchto 400 či 450 eritrejcoch, hovoríme o osobách, ktoré sa momentálne nachádzajú v Líbii, ale o ktorých sa ne ale neoznamuje sa, že by boli vrátené naspäť alebo že by sa s nimi niečo iné robilo. Čiže sú v Líbii a ide o osoby, ktoré sa nachádzajú v situácii, ktorá nie je porovnateľná so situáciou v iných osôb. Eh, pokiaľ ide o podmienky, v akých sa nachádzajú osoby, ktoré sú vrátené naspäť. My hovoríme teda o osobách, ktoré sú v Líbii a je potrebné, aby sa s týmito osobami zaobchádzalo v súlade s medzinárodným právom, ako aj v súlade s politickými vzťahmi. Ale v tejto druhej oblasti nemáme žiadne e, konkrétne dohody uzavreté z Libiou a preto vychádzame z medzinárodných e, inštitúcií, ktoré v tomto smere poskytujú dobré služby. Ďalej, pokiaľ ide o dvojstranné dohody, tu by som postupoval pragmaticky Poprvé, myslím si, že, e, že európska dohoda je lepšia než dvojstranná dohoda, pretože v končnom dôsledku by zaručila mnohé veci vrátanie solidarity. Ale zároveň si musíme jasne povedať, že takéto dohody sa takisto ukázali byť účinné v tom smere, že po nadobudnutí účinnosti dohody o spolupráci sa e, nelegálny prílev migrantov do Európy cez Taliansko zastavil. My sme e, boli informovaní o tejto dohode a táto dohoda je úplne v súlade s právom EÚ. Obsahuje síce tajnú doložku, ktorej obsah nie je známy, E, my tu nehovoríme o azylantov. My nevieme, že kde boli títo ľudia zadržaní. Ak máte lepšie informácie, nech sa páči. Ja e, Myslím, že nemôžno povedať, že Taliansko má povinnosti robiť niečo iné je potrebné sa pozrieť na to, ako sa s týmito osobami v súčasnosti v Líbii zaobchádza a či to je v súlade s našimi politikami a podmienkami. Čiže čo treba urobiť? V prvom rade, keď hovorím, že e, v dohode o spolupráci existuje kapitola, e, kde sa hovorí presne o tomto na stretnutí pani Manset s pánom Misakusom e, sa e, o tom hovorilo a Ospravedlňujem sa, pani Borselino, že som na to neodpovedala včera, ale teraz e, začíname a pani Mansu bude v Libii v oktobri a našou povinnosťou bude potom informovať vás, ako to prebieha. Myslím si, že najlepšie bolo, keby sme sa snažili e, uzavrieť primeranú kapitolu o e, vnútorných veciach z Líbiou. E, my ku všetkému pristupujeme z hľadiska rešpektovania ľudských práv. Libia nepodpísala ženevské dohovory, ale podpísala uh, Abebský dohovor z roku 69, ktorý takisto ustanovuje povinnosť Líbie eh, rešpektovať isté podmienky. Máme nejaké možnosti vyvíjať tlak? Áno, máme. Máme E, spoločnú stratégiu a partnerstvo medzi EU a Afrikou. Takisto máme partnerstvo pre mobilitu, migráciu a e, zamestnanosť a v novembri tohto roka sa má konať e, summit EU-Afrika. Takže Libia má isté povinnosti aj podľa afrických dohovorov. A toto sú veci, ktoré môžeme urobiť, ale myslím si, že to najlepšie, čo môžeme urobiť, je teraz sadnúť si a rokovať s Libiou v cieľom zabezpečiť, e, aby e, tie dohody, ktoré už teraz existujú, sa mohli stať rámcom pre európske aktivity, vrátanie možnosti otvoriť diskusiu o tom, ako by sme mohli pomôcť žiadateľom o azyl v súlade s našimi pravidlami. Myslím si teda, že sa teraz nachádzame v situácii, kde nie je nejaký právny rámec s Európou a preto sa snažíme vystupovať z politického rámca a chceme, aby sa rešpektovalo dodržiavanie základných ľudských práv, čo sa má dosahovať diplomatickými cestami a zvyčajnými postupmi a myslím si, že to je viac menej všetko, čo som chcel povedať. Ale e, ešte my neskončíme, nezastavíme náš dialog s Libiou, pretože e, ani v prípade, že budú tieto osoby e, prepustené na slobodu, čiže my budeme túto otázku ďalej sledovať. Ďakujem veľmi pekne za vaše úsilie, ďakujem za to, že ste zosumarizovali vašu odpoveď na tie otázky, ktoré to zneli. Ešte máme asi 15 minút pred sebou. Máme ešte jeden dodatočný bod, pokiaľ ide o rozpočet, takže o 6.30 nám končí ja, tlmočníci Takže mám tu dve otázky. Budem sa snažiť naozaj e, zo všetkých síl vás nejakým spôsobom neprerušovať, pokiaľ ide o e, vyjadrenie vašeho stanoviska, ale prosím vás 30 sekúnd nech sa páči. Každý z vás 30 sekúnd. Okrem všetkých týchto otázok na nadväznosti na práva máme tu na naozaj veľmi vážny problém a bol by som veľmi rád, keby ste mi <clears throat> povedali, aké je vaše stanovisko. Líbia na seba prevzala úlohu medzinárodného policajta, ktorú jej nikto nedal, pretože má lode v medzinárodných vodách, na tieto lode proste berie ľudí a tak ďalej. Môže trpieť vo vlastnej krajine, ale tu ide o ten problém, že štát Líbia istým spôsobom robí nelegálne opatrenia v nadväznosti na medzinárodné vody, pretože nikto jej nedal právo aby v podstate takéto bilaterálne opatrenia Líbia vykonávala, pokiaľ ide o Líbiu a Taliansko v medzinárodných vodách. Keďže nevieme vlastne, kde boli títo ľudia zadržaní, nemôžeme sa k tomuto vyjadriť. Členské štáty samozrejme sa snažia veľmi získať informácie a preto žiadam komisiu, aby v podstate presne nám povedala, že čo sa vlastne stalo, kde a kedy, pretože ja si myslím, že to sa dá spraviť, e, pretože máme možnosť lokalizovať isté veci prostrednícom GPS, a môžeme to v podstate spraviť aj za zatvorenými dverami, môžeme požiadať e, zástupcov Frontexu, aby sem prišli a tak ďalej. Ja si myslím, že tu prebehala istá diskusia a DG patričné a komisia v podstate e, boli vyzvaní k tomu, aby odpovedali na tieto záležitosti a ak to bude možné, e, môžu odpovedať aj písomne. Ja to vám ďakujeme, ale sme teraz e, urgovaní k tomu, aby sme sa konečne presunuli na posledný bod nášho programu v priebehu dnešného popoludňa a to je bod Číslo 15 je o bod, ktorý sa týka prezentácie stanoviska v nadväznosti na rozpočet. Ja som uh, autorom návrhu tohto stanoviska. Ďakujem eh, tieňovým spravodajcom, pretože my sme si stanovili istý spôsob, ako budeme postupovať. A tento návrh, eh, ten už bol rozdaný a bolo by veľmi dobre, keby sme si teraz vypočuli eh, pripomienky rady a potom komisie v priebehu tých menej ako 15 minút, ktoré máme ešte pred sebou. Takže prosím, ak by zástupca rady chcel vyjadriť názor rady v nadväznosti na rozpočet, dávam vám slovo. Rada, nech sa páči. Áno. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o rozpočtovú problematiku na rok 2011, rada e, musela prijať e, isté e, pomerne náročné rozhodnutia vo veľmi komplikovanej situácii, v situácii ekonomických ťažkostí a v situácii tlakov na znižovanie eh, verejných výdavkov v mnohých eh, štátoch a s tým súvisiacich eh, zásahov do európskeho rozpočtu. Pokiaľ ide o kapitolu týkajúcu tohto výboru, chcel by som povedať, že sa vykonáva práca, kde sa postupuje veľmi e, rozvážne a opatrne. A e, to sa týka aj viacerých rozpočtových nákladov vymedzených na určité typy politik. E, pokiaľ ide o platobné prostriedky, tu sa zabezpečuje plnenie, e, ktoré e, bolo e, predpokladané na finančný rok 2009 a 2010 najlepší spôsob, ako plniť rozpočet, je veľmi citlivo postupovať na úrovni jeho plnenia a takisto pri vypracovaní rozpočtu eh, je potrebné viesť potrebné eh, rokovania, ako aj zmierovania medzi, eh, pokiaľ ide o rozdielnosť názorov medzi radou a parlamentom, čiže treba postupovať opatrne, pokiaľ ide o spôsob nastavovania rozpočtu. A pokiaľ ide o túto celú kapitolu, ktorá sa nás týka. E, sú tu e, e, tieto prostriedky, platobné prostriedky patria k tým najvyšším a zaviazané prostriedky patria k najväčším, ale pokiaľ ide o e, platobné prostriedky, myslím si, že e, tu sa e, rozpočet plní. Merci, monsieur Verkeren. Au nom du Conseil, maintenant, Ďakujem a teraz si v mene e, komisie vypočujeme pani Monik Parad. Ďakujem pán predseda, ďakujem belgickému predsedníctvu za spresnenia. Samozrejme, bola by som rada, keby som mohla vyjadriť e, naše e, poľutovanie a E, pokiaľ ide o e, škrty v rozpočte, e, chcela by som pripomenúť, že roky 2009 a 2010 boli roky, kedy nadobudlo účinnosť nové programovanie a kedy e, e, tieto škrty by mohli ohroziť viaceré aktivity, ktoré by sa mali uplatňovať z hľadiska technickej pomoci pre viaceré programy, ktoré sú obsiahnuté v kapitole týkajúcej sa Uh, Home Affairs a uh, Justice. Uh, chcela by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že tieto škrty v oblasti um, technickej pomoci by mohli mať závažné dôsledky, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie nedávnej dohody TFTP a, a, a pokiaľ ide o financovanie opatrení vyplývajúcich z článku 4 a článku 12 FTP. Um, Náš rozpočet e, bol e, vypracovaný veľmi starostlivo s prihliadnutím na požiadavky jednotlivých agentúr, ale vykonali sme aj veľmi dôkladnú analýzu požiadaviek týchto agentúr. Urobili sme tam isté škrty, ktoré by mohli istým spôsobom ohroziť program týchto agentúr. Europol má však e, vzhľadom na novú, nový právny e, rámec e, rozšírené právomoci a požaduje e, zvýšenie rozpočtu a opravný rozpočet na rok 2011 v porovnaní s tým, aký sme navrhli. Myslím si, že je potrebné si to všetko dobre premyslieť. Chápem požiadavky na rozpočtové obmedzenia a to sa týka aj národných rozpočtov v členských štátoch, ale zároveň by bolo potrebné zabezpečiť ďalšie pokračovanie v politických aj ekonomických či finančných záväzkoch v oblasti e, vonkajších vecí a teda vnútorných vecí a spravodlivosti. Ďakujem, pán predseda. Merci. Bien, como, como eh, antes les eh, anuncié, tuvimos una reunión Ďakujem, takže bohužiaľ počujeme telefon pána predsedu. Takže naozaj budeme musieť si stanoviť rôzne priority, pokiaľ ide o tento výbor, aj pokiaľ ide o rôzne časti projektu a prípravné akčné kroky. Takže naozaj máme nejaký čas na to, aby sme predložili návrhy, hlavne pokiaľ ide o, o návrhy týkajúce sa úprav, ale členovia výboru vedia, že sme sa snažili veľmi stručne formulovať tento návrh a toto bude stanovisko, ktoré sa predloží výboru pre rozpočet. Takže budem veľmi rád, keď si budeme môcť vypočuť e, názory členov tohto výboru. Pani Kale, nech sa páči ako prvá. Pokiaľ ide o návrh tohto stanoviska, ja si naozaj nemyslím, že tam ide iba o to, že by sme mali mať viac peniazy pod patričným okruhom, ale ide v zásade o to, že na čo budeme tieto peniaze míňať. A vo väčšine týchto rozpočtových linií je jednoducho nedostatočné opodstatnenie, odôvodnenie, pretože pravdepodobne to nie je patrične jednoducho odôvodnené, prečo je niekde zvýšená je objem finančných prostriedkov, prečo niekde je znížený objem finančných prostriedkov a tak ďalej. To znamená, že by som bola veľmi rada, keby som získala viac vysvetlení, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Ja myslím si, že by sme sa mali viac zamerať na kvalitu ako kvantitu, pretože máte pravdu a v tomto si myslím, že je to veľmi pozitívne, že pokiaľ ide o tento oddiel, že tam prišlo k zvýšeniu, k navýšeniu finančných prostriedkov, ale pokiaľ ide o ten bod v nadväznosti na žiadanie o informácie alebo požadovanie informácií včas a dostatočne skoro. Samozrejme, že je to dôležité ale ako môžeme v podstate súhlasiť e, s rozpočtom, ktorý hovorí o 20 alebo 30 miliónoch eur, ktoré zatiaľ neexistuje. A preto by sme bola veľmi rada, keby sme dostali patričné informácie o tom, že ako sa tieto peniaze míňajú ešte predtým, ako budeme e, vlastne e, hlasovať. A viem vám, vážený pán predseda, že budete žiadať, v podstate o im, že ste povedali, že budete žiadať o to, aby ste dostali objasnenie týkajúce sa toho, že na čo sa tieto peniaze minuli, možno, že aj z dvora auditorov. Ďakujem vám. Pán Chemes, ďakujem, pani Chemes, ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Ja som si prečítala váš návrh stanoviska a spomínate tam aj preventívne opatrenia, opatrenia riadenia terorizmu. Všimla som si, že sa navýšilo rozpočtové financovanie tohto bodu. Predpokladám, že je to v dôsledku zvýšenia právomoci v oblasti občianských slobôd a vnútorných záležitostí, čo vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Chcem sa teda opýtať na konkrétnu vec. Domnívate sa, že toto navýšenie je dostatočné na to, aby sa pokryli všetky právomoci, ktoré nás čakajú v dôsledku implementácie Lisabonskej zmluvy v oblasti občanských slobod. Tento program pokrýva mm, celý e, celý rad e, špecifických opatrení, ale čo sa týka prevencii teroristických útokov, isté, že tu máme veľmi dôležité nové právomoci vzhľadom na možné dopady teroristických útokov. E, tieto rozpočtové prostriedky budú musieť byť e, využité veľmi rozumne. Isté, že má to obrovské dopady. Myslím si, že je dôležité, aby sme naďalej podporovali obete terorizmu. Európska iniciatíva e, na pomoc sieťam terorizmu už obetiam terorizmu už teraz čelí škrtom a pritom verejnosť public relations sú namerené skôr na pomoc e, obetiam Van Bandenkamp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád predniesol štyri poznámky, ak dovolíte. Hovorí sa, um, nehovor hop, kým si neskočil. Súhlasím eh, s tým, čo tu zaznelo v tom zmysle, že e, naše rozpočtové položky e, rada obhájila. Myslím si, že v najbližších šestich mesiacoch budeme musieť obhajovať naďalej. Po druhé, súhlasíme s komisiou v tom, že tie programy, ktoré sa započali relatívne neskoro, by sa nemali stať obeťami škrtov. A rád by som podporil e, pani Keller v tom, že potrebujeme viac informácií o istých vodoch. Ak e, niektoré programy začali neskoro, nemyslím si, že by sa rozpočet e, mal škrtať. Čo sa týka roku 2009-2010, tie programy, ktoré začali v tých rokoch, môžu čeliť istým škrtom, ale nie tie, ktoré začali neskôr. Čo sa týka vašho návrhu, v niektorých oblastiach e, by sme mohli možno navrhnúť niečo konkrétnejšie. Viem, že v uznesení výbor Libe nemôže predniesť celý zoznam požiadaviek, ale mohli by sme predsa len tam spomenúť možno v krátkosti štokholmský program alebo Europol. Toto sú predsa oblasti, kde musíme bojovať za svoj cieľ. A nemá význam, aby Európsky parlament schválil ambiciózny členský program bez toho, aby sme mali dostatočné financovanie pre jeho ciele. Teda chcem sa opýtať, či by sme mohli prípadne predniesť niektoré vaše návrhy, štokholmský program Europol a ešte tretí, ktorý som však žiaľ Bohu zabudol, hovorí rečník. To put a final point, we would like to hear again from the Commission to maybe... Radi by sme dali slovo komisii, aby v krátkosti zareagovala, prosím, však veľmi, veľmi stručne na tie otázky, ktoré tu zazneli. Hovorilo sa tu o možnosti navýšenia programu na boj proti terorizmu v Európskej únii možno v tejto veci. Ešte predtým, ako uzavrieme túto diskusiu. Euh, Ďakujem, pán predseda. Ehm, ehm, chápem vaše želanie ehm, o bližšie vysvetlenie rozdielov v rozpočte. Tu by som chcela pripomenúť, že vo vyhláseniach priložených k návrhu rozpočtu sú aj opisy dôvodov pre zmeny v rozpočtových prostriedkov. Odporúčam vám teda aby ste si prečítali tento e, dokument a sú k dispozícii aj isté e, informácie, ktoré vám môžeme poskytnúť na vaše e, požiadanie. Pokiaľ ide o program týkajúci sa E, bezpečnosti a ochrany slobôd. Tu by som chcela povedať, že my sme už požiadali o navýšenie e, rozpočtových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom z roku 2010, čiže v roku 2011 by na tento program mali byť vyčlenené pomerne vyššie prostriedky. Pokiaľ ide o rozpočet 6a, tento rozpočet bol e, zrevidovaný smerom nadol v porovnaní s rozpočtom na rok 2011, ale ako viete, po e, úspešnosti Milestone 1 Ehm, bolo na poslednom eh, rokovaní rady eh, JHA prijaté rozhodnutie, že sa majú eh, odhadnúť rozpočtové potreby a má sa finalizovať program SIS-VIS E, samozrejme je potrebné e, informovať aj o e, stave súčasných rokovaní o týchto projektoch. Podrobne by sa tak malo stať na oktobrovej rade. A E, všeobecne som e, ja aj moji spolupráci pripravená podrobnejšie odpovedať, e, ale vzhľadom na to, že teraz nemáme dosť času, môžeme tak urobiť písomne alebo dvojstranne. Môžete na sekretariat poslať vaše otázky. Chcela by som pripomenúť, že navrhovaný rozpočet rešpektuje, rešpektuje finančné programovanie na rok 2011, najmä pokiaľ ide o program Solidarita. Je to program, ktorý je predmetom finančného programovania a e, sme tu veľmi pozorne e, dodržiavali rozpočtové pravidla. E, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, tento rok je e, prelomový, takže tu môžu byť isté problémy s plnením a takisto začali fungovať niektoré e, nové agentúry, ktoré majú e, rôzne dodatočné úlohy, týka sa to, týka sa to Europolu, Frontexu, Eurojustu ako agentúry pre základné práva. I would like to thank the interpretation system. Chcel by som sa poďakovať e, tlmočníckému systému za e, tú trpezlivosť. Ale už nie sme tlmočení ďalej do nejakého jazyka. Suggestions that have been made, but we're still in time because the